ready to start. Začníme našu schôdzu. Mali sme ešte e, dva body, ktoré sme riešili spoločne s výborom FEM. A teraz prechádzame do našeho bežného zasadnutia, bežného režimu v rámci výboru LIBE. Najskôr príjmeme a schválime program, tak ako bol navrhnutý. Vymenovanie výkonného riaditeľa e, Úradu pre podporu azylových otázok bude posunuté na 9. decembra na nadchádzajúce stretnutie výboru LIBE, čiže tento bod je presunutý. Takisto vám chcem oznámiť, že schôdza koordinátorov sa už uskutočnila dnes a niektoré odporúčania koordinátorov boli potvrdené, hlavne pokiaľ ide o distribúciu správ a ak súhlasíte, tak zajtra rozdáme správy, ktoré boli rozdané v zmysle rozhodnutí, ktoré boli práve prijaté na úrovni schôzy koordinátorov, ktorá sa dnes uskutočnila. Takisto schvalujeme zápisnice zo schôdz a pokračujeme tým pádom k bodu číslo 5. Ten sa týka medzinárodnej ochrany pokiaľ ide o členský štát, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti e, príslušníka tretej krajiny, respektíve osoby bez štátnej príslušnosti. Pani Wikström, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Chcela som len e, jasne toto pomenovať, e, nakoľko ja som spravodajkyňou, pokiaľ ide o prepracovanie verzie Dublin 2. Vážení kolegovia, E, stanovisko parlamentu v rámci prvého čítania, pokiaľ ide o tú prepracovanú verziu, bolo schválené e, v maji 2009. Odtedy došlo k voľbe nového parlamentu a a ako som už spomenula, ja som prebrala túto agendu od Jenin Hasse Plašert, od predchádzajúcej spravodajkyne. Ten proces teda prebieha a rada sa blíži k spoločnému stanovisku a predpokladáme, že trilog, trialog e, zahájime na začiatku budúceho roka. Preto je veľmi dôležité, e, myslím si dokonca, že až urgentné, ako spravodajkynia musíme zabezpečiť, aby parlamentná správa z roku 2009 stále bola podporená novým parlamentom. Som veľmi rada, že môžem konštatovať, že tieňové spravodajci súhlasili a že máme veľmi silné a zjednotené stanovisko parlamentu. To je pre nás všetkých mimoriadne dôležité. Takisto som veľmi rada, že výbor opätovne potvrdil, bola by som, pardon, rada, keby opäť na úrovni výboru došlo k potvrdeniu, že je tomu tak a tým pádom získam silný mandát a podporu tohto výboru, pokiaľ ide o vstúpenie do takýchto rokovaní na základe správy e, z mája minulého roku. Teda, aby to bolo aj počiarknuté tým potvrdením dnešným. Chcela by som, pán predseda, niektoré kľúčové otázky potvrdiť v rámci tejto správy, pán predseda, a sú to okrem iného, a ide teda o pozastavenie transferov. Parlament vo svojich vyhláseniach sa silne stavia za to, aby takáto odvolávka bola súčasťou definitívneho dokumentu. Ďalej je tu koncepcia rodinných príslušníkov a takisto je tu ustanovenie o maloletých, o nápravných prostriedkoch a o E, väzbe predbežnej. To sú len jedny z viacerých opatrení. E, belgické predsedníctvo takisto, predpokladám, e, vzala do úvahy tieto pripomienky a takisto aj zjednotené stanovisko ohľadom tejto správy. A naozaj dúfam, že belgické predsedníctvo v súčinnosti s nami bude pracovať na doladení toho textu v rámci podrobnejších negociácií. Toto je len niekoľko poznámok, ktoré som chcel odprezentovať skôr ako pristúpime k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pani Wikström, ako o tom sa chystal povedať presne, v prípade, že nie sú námietky, tak e, vezmeme na vedomie e, tú dohodu, ktorú ste práve priblížili a so zvyškom výboru Líbe ste sa podelili o také informácie základné ohľadom situácie v súvislosti s Dublinom 2 ale skôr ako prejdeme k elektronickému hlasovaniu, vidím, že pán Pavadopulo chce doplniť niečo a možno by sme si mohli vypočuť aj zástupcu Európskej komisie, ale pán Papa Nikolau. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel pogratulovať pani Wikstromovej a potvrdiť to, čo povedala. Súhlasíme s týmto smerovaním, tak ako to opísala a myslíme si, že že ešte ostáva samozrejme veľa práce. Dobre, bereme na vedomie e, túto dohodu. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak ešte som tak uvažoval, že by možno komisia chcela vystúpiť. Ak nie, tak prejdeme k ďalšiemu bodu a tým je elektronické hlasovanie. E, takže varujem vás, e, upozorňujem vás, pripravte si kartičky. Pani Wikström, nech sa páči som tak zmetená dnes. E, išla som do Ženevy, išla som cez Ženevu, e, cestovala som po celej Európe, pretože veľa týchto letísk je zatvorených kvôli poveternostnej situácie. Stratila som kartičku, e, asistentka práve sa chystá mi to doniesť. Bola by som vďačná, keby sme vyplnili nejakými blábolmi ten čas medzi tým, ako príde. Naozaj to chcete odo mňa, aby som tu niečo blabotal? E, ja mám kartičku, áno, vraví pán Mišel. Pani Lambert. E, v záujme pomoci našej kolegyni, tak ja chvíľočku budem e, pláchať ako tieňová za moju politickú skupinu. Domnievame sa, že by sme mali sa pridržať stanoviska prijatého na, počas predchádzajúceho parlamentu. Nevidíme nejakú výhodu toho, aby e, sme to nejakým spôsobom rozpitovávali Dublin 2 a ja rada podporím hlasovanie. Chcete ešte odo mňa, aby som ďalej e, mal nejaké také prázdne reči? Nie, myslím, že pán Klod Morales prichádza na vašu pomoc. Áno, ja sa rád pridám do tohto cvičenia v tláchaní. Vieme, pani Wikström, teda máme veľmi radi a vieme, že aj pri poslednom hlasovaní sa je stalo takmer toto isté naozaj podporujeme jej stanovisko, tak ako bolo vyjadrené. Nie je to príliš e, dobrá, dobré vyplnenie teda toho času. Bola to len jedna veta. OK. Mrs. Wikström, if you don't mind... Pani Wikström, ak vám nevadí, namiesto toho, aby sme pustili nejakú hudbu, alebo aby sme sa rozprávali o počasí, tak by sme mali pristúpiť k hlasovaniu. Áno, presne, na čas. Ďakujeme za pomoc. Dobre, budeme pokračovať. Teraz máme teda bod číslo 6 a tým je rozšírenie pôsobnosti smernice, ktorá sa týka osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu. To je dohoda, ktorá bola dosiahnutá Pán Claude Moraes je spravodajcom? Nie? Najskôr musíme hlasovať o pani A Hlasujeme o tom predchádzajúcom bode? Áno? Povedali mi, že práve z tohto dôvodu, že ste ohlásili dohodu, takže nebolo nevyhnutné nejakým spôsobom pristúpiť k hlasovaniu. Pán Busutil. Pán predseda, ako ja chápem veci, spravodajkynia tu žiada o potvrdenie, o hlasovanie, ktoré potvrdí stanovisko Európskeho parlamentu. A ešte stále sme na tom istom bode nášho programu, ktorý sa týka pani Vikstremovej. Dobre, budeme hlasovať o peťke. Čiže pani Wikström, spravodajkynia, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 21 za. Nezdržal sa nikto. Nikto nebol proti. A pani Infeld takisto e, nemohla zasiahnuť do elektronického hlasovania, ale budeme ju rátať ako hlas za. Áno, a pani Hed takisto nefungovalo, hej? Nezafungovalo zariadenie, takže dva hlasy. 23 za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujeme. Gratulujem, pani Wikström. Týmto ste dostali potvrdenie naše v tomto hlasovaní. Bod číslo 6. Ďalšie elektronické hlasovanie, ktoré sa týka rozšírenia pôsobnosti smernice, e, ktorá sa vzťahuje na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu už som hovoril o tom, že e, táto dohoda bola dosiahnutá, pokiaľ ide o rozšírenie dlhodobého, dlhodobého štatútu e, osôb tretich krajín v rámci trialógu, ktorý sa udial 9. novembra za prítomnosti štátneho tajomníka belgického a takisto komisárky Malmstromovej, nakoľko táto agenda je jedna z viacerých, e, ktoré obsahujú korelačnú tabulku a to je vec, ktorá bude musieť byť riešená na horizontálnej úrovni. E, v tejto chvíli chcem vyzvať k hlasovaniu, ale ešte predtým by som bol rád, e, aby ste vedeli, že ak nebudete namietať Budeme hlasovať o texte v bloku, tak aby sme potvrdili dohodu, ktorá bola dosiahnutá s radou. Teda je tu návrh, aby sme hlasovali v bloku, celku. Pán Moraes navrhuje blokové hlasovanie textu, tak ako je to eh, v liste rady z 18. novembra, tak aby bol potvrdený potvrdená dohoda, ktorá bola dosiahnutá s radou. Chcete sa vyjadriť, pán Morajs? Áno, navrhujem takéto hlasovanie po bloku, tak aby som ušetril nás od hlasovania podrobného na troch stranách, takže preto navrhujem takéto hlasovanie v jednom bloku. Dobre, tak pristúpime k hlasovaniu. Text, o ktorom hlasujeme, teda je to text, ktorý je súčasťou eh, listu rady z novembra 18. 2010 príloha takisto. E, čiže otváram hlasovanie. Áno, dávam hlasovanie. Hlasujeme. Koniec hlasovania. 25 za plus pani Infeld, tým pádom 26 hlasov za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Schválené. a všetky nasledovné pozmývacie návrhy odpadli, tým pádom prechádzame k konečnému hlasovaniu. Hlasujeme. Koniec hlasovania. ...26, tým a 27, pani Infeld, čiže 27 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, schválené. Ďakujeme, pán Moraes. We proceed to point number Bod číslo 7. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely sezónneho zamestnania. Opäť spravodajcom je pán kolega Moraes. Cieľom tohto bodu je eh, vypočuť si prezentáciu komisie ohľadom na subsidiaritu, subsidiaritu a takisto si vypočuť teda aj názory predstaviteľov národných parlamentov. Mali by sme si vypočuť teda stanovisko komisie, konkrétne pani Schmidt, ktorá odprezentuje návrh. Potom e, by sme si mali vypočuť stanovisko belgického predsedníctva a potom e, dáme slovo späť spravodajcovi. Máme tu ale aj zástupcov štyroch národných parlamentov Sexenát, Rakúska, Rakúsky spolkový snem, Rakúsky národný snem a House of Lords zo Spojeného kráľovstva, snemovňa lordov. Ktoré, tieto menované inštancie predložili svoje stanoviská, ktoré sa týkajú nesúladu tohto návrhu s princípom, respektíve zásadou subsidiarity. Dávame im teda krátky časový priestor na to, aby vystúpili a aby priblížili stanoviská svojich parlamentov. A potom e, si vypočujeme reakciu komisie na ich obavy. Takže najskôr si vypočujeme e, predstaviteľku komisie, pani Diane Schmidt. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som rada, že tu môžem byť a že môžem poinformovať o našom návrhu hľadom sezónnych pracovníkov, pretože viem, že z tohto vyplynulo už niekoľko obáv z tohto návrhu. Dúfam, že sa mi dnes podarí poskytnúť nejaké objasňujúce pripomienky. Samozrejme, je dôležité viesť takúto diskusiu s Európskym parlamentom ako aj s národnými parlamentami, pričom treba zohľadniť fakt, že vstupom Lisabonskej zmluvy účinnosti spolupráca s Európskym parlamentom bola posilnená a takisto to platí aj smerom k národným parlamentom. Takže naozaj som veľmi rada, že tu môžem byť. Komisia navrhla e, tento návrh 13. júla, ako viete, e, spolu s ďalším návrhom, ktorý sa týka korporátnych e, presunov medzi pracovníkmi. Treba si uvedomiť, že prvýkrát komisia predstavuje návrh, ktorý sa týka pracovníkov e, s nízkou, nízkym úrovňou, nízkou úrovňou zručnosti. Toto je vlastne súčasťou úsilia vypracovať komplexnú politiku migrácie a tento návrh bol avizovaný už v roku 2005 e, v našom akčnom pláne o legálnom pristavalectve, kde sme k tomu pristupovali cez e, sektorálne návrhy, teda zvolili sme si prístup formou sektorálnych návrhov v roku 2009 štokholmský program takisto potvrdil dôležitosť implementácie akčného plánu z roku 2005. Návrh je výsledkom dlhých a intenzívnych konzultácií, e, ktoré e, začali pri zelenej knihe a pokračovali potom ďalej procesom prípravy a vypracovania návrhu a my sa domnievame, že nakoniec sa nám podarilo dospieť k veľmi rovnovážnemu textu, e, v ktorom sme zohľadnili často rozchádzajúce sa stanoviska v tejto veľmi dôležitej veci. E, dalo by sa povedať, že v rámci tej hospodárskej krízy dochádza k zníženej potrebe pre, po pracovníkoch, zníženom dopytu po pracovníkoch, migrantoch, v niektorých sektoroch je to pravdou, ale zároveň si treba uvedomiť, že zo stredného a dlhodobého hľadiska dobre nastavená a zorganizovaná politika migrácie bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o doplňanie nejakých medzier na pracovnom trhu a e, riešenie nejakých nových demografických víziev. Prečo sme to považovali za dôležité predložiť e, takýto návrh v prvom rade je tu dopyt po sezónnych pracovníkoch z tretích krajín zamestnávateľa v EU potrebujú takéto pracovné sily z tretich krajín, predovšetkým v poľnohospodárstve a v cestovnom ruchu, e, nakoľko je dostupných stále menej a menej pracovníkov v rámci EÚ na takéto typy prác. Po druhé, sezónni pracovníci z tretich krajín často si vyžadujú ochranu, pretože sú súčasťou pracovnej sily, ktoré často sa stretáva s vykoristovaním a so slabými podmienkami pracovnými, čo môže hrozovať ich zdravie a bezpečnosť. Po tretie je nevyhnutné zabrániť nepravidelnej migrácii tým, že umožníme legálnu migráciu, legálne pristahovalectvo a to je jeden z ďalších dôvodov, prečo sme predstúpili s týmto návrhom. Um, obsahuje tento návrh dva hlavné ciele. Zavádza osobitný postup, pokiaľ ide o vstup a pobyt a druhým cieľom je zadefinovať e, práva sezónnych pracovníkov, ktorí prichádzajú z tretich krajín. Konkrétne návrh má sedem hlavných e, prvkov, predpokladá zjednodušené postupy na vstupe, a teda také zrýchlené. Navrhujeme 30-dňový časový limit, pokiaľ ide o povolenie. Takéto povolenie vychádza zo spoločnej definície a kritérií napríklad, ako, ako, ako im je napríklad existencia pracovnej zmluvy, respektíve záväznej ponuky na prácu, kde bude vyšpe, vyšpecifikovaná mzda na minimálnej úrovni. Takisto je tam časový limit pre sezónnych pracovníkov, 6 mesiacov na rok konkrétne. Ďalej je tam tzv. je tam teda možnosť mať e, viac sezónne povolenie počas obdobia troch rokov, respektíve uľahčený e, postup opätovného vstupu v nadchádzajúcich sezónach, čo súvisí aj s eh, cirkulárnou alebo s kruhovou migráciou v tretich krajinách. Takisto sa tam hovorí o pracovných podmienkách eh, vo vzťahu k týmto sezónnym pracovníkom. Eh, ďalej môžu členské štáty robiť testy pracovného trhu a môžu rozhodnúť podľa vlastného uváženia, koľko pripustia takýchto sezónnych pracovníkov. Je dôležité uvedomiť si, že majú možnosť robiť takéto testy a že je v ich výlučnej kompetencii rozhodnúť o tom, koľko ich môže byť. Chcela by som tomuto doplniť, že samozrejme Únia má istú preferenciu a to znamená, že členské štáty e, môžu si overiť e, už predtým, vopred, či nie je možné čerpať takéto pracovné sily e, z úrovne EÚ alebo z tých vrstiev, ktoré už sa zdržiavajú legálne na území EÚ. Takisto je tu požiadavka smerom na zamestnávateľov, aby to bolo evidované a aby e, podľa miesta svojho pobytu boli presne zaregistrovaní. Takisto je tu mechanizmus sťažnosti a náprav, ktorý je prístupný pracovníkom z tretích krajín, ako aj určeným tretím stranám, tak aby bola efektívnejšia implementácia tejto legislatívy. Takisto chcem konštatovať, je, že sa tu nepridáva nič, pokiaľ ide o sankcie alebo nejaké sadzby trestné, lebo nesmieme zabúdať, že v roku 2009 bola prijatá osobitná smernica, ktorá uvaluje sankcie na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú nelegálne sa zdržiavajúcich pracovníkov z tretich krajín a je treba vnímať e, tento návrh aj vo vzťahu k tejto smernici. aké sú Takže napríklad, aké sú prínosy? Aké je stanovisko znamená, že je potrebné mať jasné pravidlá pre sezónnych pracovníkov. To znamená, že musia by, tak aby sme mohli mať sezónnych pracovníkov rýchlejšie, keď ich potrebuje Európska únia. Takisto môžu pracovať eh, pravidelne v sezónnych prácach a tí, ktorí tu chcú dostať dlhšie, tí by mohli mať právo na to. Potom ďalš, sú tam niektoré ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, eh, ktoré by mali zabraňovať vykoristovaniu a majú vychrániť eh, zdravie a bezpečnosť nových sezónnych pracovníkov v EÚ a napokon takisto aj možnosť e, pohybu po Európskej únii pre týchto sezónnych pracovníkov a to je poprvýkrát veľmi konkrétny príklad e, cirkulárnej migrácie Ehm, to znamená, že budeme im povoľovať nielen zostať dlhšie, ale pomolíme im aj sa presúvať a tým vlastne budeme zabezpečovať eh, transfer zručností a tak budeme prispievať eh, znižovaniu chudoby a prispievať európskej rozvojovej politike. Takže toto bola úplná prezentácia prvá a samozrejme som vám v dispozícii na ďalšie otázky, ak by ste mali. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Pokiaľ viem, mali by sme teraz si vypočuť najprv belgické predsedníctvo, potom spravodajcu a potom budeme mať e, priestor pre zástupcov národných parlamentov, ktorí tu sú. Takže belgické predsedníctvo, nech sa páči, pani Izabel Rajs. Ďakujem, pán predseda. Želám všetkým dobré popoludne. Veľmi stručne predstavím stav prác v rade. Ako už naznačila Európska komisia, jej návrhy boli predložené v júli 2010 Rade ministrov aj v oktobri tohto roka. Počas tejto rady väčšina ministrov tieto návrhy prijala priaznivo. Skonštatovalo sa, že je potrebné urobiť pokrok v oblasti ilegálnej migrácie a legálnej migrácie niekoľko e, rezerv alebo pripomienok bolo k princípu subsidiarity a niektorým ďalším témam. Technická analýza textu prebehla paralelne od septembra v pracovnej skupine Migrácia. Prvé čítanie skončilo tohto textu, ale ešte celý proces nie je skončený a stanoviska všetkých členských štátov nie sú definitívne. Ešte je tam niekoľko výhrad. Niektoré otázky, na ktoré sa upozornilo a ktoré je potrebné objasniť, sú napríklad trvanie pobytu, dĺžka pobytu. V texte navrhnutom je maximálne 6 mesiacov počas 12 mesiacov. Sú niektoré výhrady od niektorých členských štátov k tomuto trvaniu. Otázka povinnosti udeliť pracovné povolenie. Niektorí spochybňujú práve túto povinnosť a kladú si otázku, či tento pobyt by nemohol byť povolený prostredníctvom víza. Otázka dĺžky spracovania e, dokumentácie, čo je 30 dní a niekedy sa to považuje za veľmi krátky čas povinnosť zamestnávateľa predkladať e, doklady k tomu, že e, tí pracovníci majú decentné, dôstojné ubytovanie a tam sa kladne taká otázka, že akým spôsobom, aké sú tie kritéria, ako zadefinovať takéto ubytovanie potom pre sezónnych e, pracovníkov a ich možnosti vstupu do, na územie. To tiež potrebuje väčšie prepracovanie a detaily. A niektoré otázky k rovnom rovnakom prístupe pre štátnych príslušníkov a pre niektoré práva v sociálnom zabezpečení. Všetky tieto otázky sa musia ešte zanalizovať. A belgické predsedníctvo, ako aj nasledujúce, sa budú samozrejme snažiť dosiahnuť kompromisy budúce stretnutie pracovného, pracovnej skupiny je 8. decembra, to je posledné stretnutie za nášho predsedníctva. Ako som už povedala, maďarské predsedníctvo bude pokračovať ďalej s týmto textom, ktorý bohužiaľ my nebudeme môcť ukončiť, ale samozrejme budeme vám k dispozícii až do 31. decembra 2010. Ďakujem, pán predseda. Merci. Ďakujem teraz na spravodajca pán Moraes, nech sa páči. Ďakujem pán predsedajúci. Myslím si, že záujem národných parlamentov, niektorí z nich sú zastúpení tu aj dnes a myslím, celá táto diskusia o subsidiarite vlastne odráža skutočnosť, teda poprvýkrát, že parlament má dočinenie teraz s legálnou migráciou, pretože my sme už dlho volali po tom, aby sme sa venovali otázke legálnej migrácie. A teraz, keď sme v rámci tohto procesu, očakávame, že bude pred nami zložitá, a dôležitá cesta, aby sme zabezpečili možnosť um, legálneho pobytu legálnych migrantov. Diskutovali sme o tom aj v rámci predchádzajúcich programov a napokon aj v rámci štokholského programu. A tento návrh je v rámci balíka o ktorý pokrýva aj vnútropodnikové presuny pracovníkov, aj takisto je tu správa Matiera o jednorazovom povolení k pobytu a v podstate teraz ide o to, ten celý balíček, kde máme rôzne formy, e, čiže nemáme horizontálny právny akt, ale sú tu rôzne kategórie zamestnancov, ktoré prichádzajú do Európskej únie a musia nejakým spôsobom byť regulovaní. Cieľom tohto návrhu je dôležité, aby sme to zdôraznili hneď od začiatku, je požiadavka tohto parlamentu alebo mnohých politických skupín tohto parlamentu, aby sme už aby sa už končilo vykoristovanie sezónnych pracovníkov, ale zároveň by sme mali taký vyspený prístup k tomu, keď prichádzajú pracovníci, ktorí tvoria určitú demografickú skupinu ktorá vlastne by mala zapadnúť do demografie EÚ. Jednoducho, sezónni pracovníci sú realitou, môžem vám poskytnúť čísla, ale nechcem vás týmto nejako zavaliť, ale mnohé členské štáty, ktoré nám poskytli informácie a údaje, komisia si na to báze toho pripravila svoj návrh a pochopili, že je to súčasť ich hospodárstva títo sezónni pracovníci. Sú určité spory o tom, že aké sú presné čísla, ale čísla sú nie je také podstatné. Podstatné je, že títo migranti tu sú a pracujú v sezónnej ekonomike a musíme týmto spôsobom pristupovať aj v našom výbore k tomuto, aj vo výbore employment, teda pre zamestnanosť, aby boli prijaté príslušné pravidlá. A vlastne to je dôležité, že aj komisia a rada pochopila, že toto sú dôležité otázky alebo že to je ten najdôležitejší fakt. Pre mňa najdôležitejším aspektom celého tohto balíčka je, aby sa vytvorili príslušné podmienky tak, aby sme aspoň minimálne v rámci našej správy zabezpečili dobrú správnu ochranu sezónnym pracovníkom, takisto veci ako možnosť podania stiažnosti, zabezpečenia príslušného ubytovania pre tieto osoby a potom nejaké ustanovenia, ktoré sa budú týkať výplaty a a odmenovania a poistenia, pretože toto sú dôležité veci a my musíme vytvoriť eh, princíp rovnakého zaobchádzania alebo aspoň čo najbližšie k tomuto princípu, ako povedal George Orwell, niektorí sú rovní a niektorí sú rovnejší, tak my by sme v, v rámci tohto návrhu chceli vyriešiť problém, ktorý vyriešim, budeme riešiť my spolu s Výborom pre zamestnanosť, aby Eh, sme zabezpečili eh, koniec vykoristovania sezónnych pracovníkov. Jednoducho tie návrhy pre sezónnych pracovníkov musia obsahovať to, čo, o čo v nich ide. To znamená, že musia chrániť tieto osoby, chrániť ich pred zneužívaním, vykoristovaním, ale musí to byť, e, musí mať aj takisto podstatne iné podmienky odmeňovania. Potom ďalšia otázka, ktorú tu súvisí aj s rozsahom práv, ktoré budú mať títo osoby z hľadiska bezpečnosti. Je treba viac e, pozornosť venovať e, podmienkam pre vstup. Tomu tam bude sa vedovať tento výbor. Predovšetkým takisto musíme zlepšiu definíciu určiť toho, čo predstavuje sezónna práca, pretože v skutočnom svete tam, kde sú podniky aj obchod, borári diskutujú o sezónnej práci alebo sezónnych pracovníkoch, musia presne vedieť, o čom sa hovorí, čiže k tomu je potrebný um, dostatočne vyspelý, vyprofilovaný prístup, že aká časť ekonomiky je týmto zastúpená. Takže ja by som ešte o tomto mohol dlho hovoriť, ale rešpektujem, že aj mm, čas, že si tá teda komisia aj rada našla diskusiu o tomto celom. Myslím si, že je dôležité, že máme k tomuto e, balík, prístup ako k balíku, nemôžeme mať horizontálny prístup, ale nemalo by nám to zabrániť v tom, aby sme vytvorili určité podstatné, spoločné, základné, zásadné menovatele tohto celého Myslím si, že práca na tejto správe bude zložitá, ale bude veľmi, veľmi sa teda táto práca oplatí. E, kolegov, ktorí sa nevenujú legálnej migrácii, musia pochopiť, že my sme roky venovali tomu, že sme stále diskutovali o rôznych dočasných veciach. E, v roku 99, od roku 99 sa nám konečne v Lisabonskej zmluve podarilo e, venovať alebo mať spomenutú vôbec legálnu migráciu. Tento proces nebol jednoduchý ako si vedia aj predstaviť v národných parlamentoch zastupcovia, potom potvrdia, ale je to podstatné pre tento výbor a pre našich kolegov z výboru pre zamestnanosť. Takže to je vec, ktorá je mimoriadne dôležitá a teším sa na spoluprácu s kolegami pri vytvorení sú, spoločnej sústavy pravidiel, ktoré budú mať veľkú podporu v celom parlamente. Mr. Moraes, no? Predseda, ďakujem pekne, pán Moraes. Teraz by sme si mohli vypočuť zástupcov národných parlamentov, ktoré požiadali o e, slovo v rámci otázky subsidiarity a dal by som najprv slovo pánovi Tomasovi Grulichovi, zástupcovi Českého senátu. Dobrý deň, pane predseda. Dobrý deň, pán predseda, dámy a páni. Senát parlamentu Českej republiky prijal relatívne obsiahle uznesenie v deviatich bodoch. Ja tu spomeniem len šesť najdôležitejších. Senát parlamentu ČR je toho názoru, že podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín za účelom sezónneho zamestnania je možné upraviť na národnej úrovni dostatočne a právna úprava na európskej úrovni nie je potrebná a z hľadiska rozsahu a dopadu nie je pridanou hodnotou v porovnaní so súčasným stavom. Preto sme toho záveru, že tento návrh nie je v súlade s princípom subsidiarity, ktorý je v článku 5 odstavec 3 zmluvy o EÚ. Po tretie, k návrhu smernice je odôvodnené stanovisko v zmysle článku 6 protokolu 2 Lisabonskej zmluvy a tu zdôrazňujeme, že potreba regulácie sezónnej práce v jednotlivých členských štátoch sa líši, čo je dané odlišnou štruktúrou ich pracovných trhov. Sú toho názoru, že v návrhu nie sú účinné mechanizmy, ktoré by zabránili, aby štátni príslušníci tretich krajín po vypršaní platnosti povolenia sezónneho pracovníka mohli požiadať o povolenie v inom členskom štáte a tak si zaistiť na území EÚ dlhší pobyt, než je smernicou stanovené maximum 6 mesiacov v roku. Podľa nás je problematické zavádzanie pravidel pre cirkulárnu migráciu, ktoré sú zamerané na jednotlivé sektory, ako je napríklad poľnohospodárstvo, cestovný ruch ako robí komisia vo svojom návrhu, a to preto, že charakter týchto prác nemusí zodpovedať potrebám sezónnej migrácie v tých eh, štátoch, kde sa sezónna práca používa v iných sektoroch, ako je stavebníctvo alebo lesníctvo. Všeobecnejšie závery. Česká republika poprvýkrát uplatnila odôvodnené stanovisko po prijatí Lisabonskej zmluvy a vidíme, aké sú kľúčové prekážky pre využívanie mechanizmu kariet, ktoré dáva parlamentu Lisabonská zmluva. V termíne bolo len 6 odôvodnených stanovísk a tam sa konštatovalo porušenie princípu subsidiarity. Hlavný dôvod u tom, pri tomto návrhu ani národné parlamenty sa nepriblížili k tomu mechanizmu kariet a vidíme aj nedostatok koordinácie ďalší dôvod, prečo nebolo týchto stanovisiek viac, že veľa parlamentov nestihlo za tých 8 dní ten dokument preštudovať. Predlohu včas stihlo preštudovať len 14 parlamentov. Prečo k tomu nedochádza? Podľa nášho názoru to súvisí s nevhodným systémom nastavenia kariet národné parlamenty majú len veľmi obmedzenú právomoc a to neprinúti komisiu, aby tieto návrhy preskúmali a to vedie k demotivácii národných parlamentov na to, aby urýchlene študovali tieto materiály. Príklad tejto smernice je dôkazom nevyužitej príležitosti sa aspoň priblížiť k aktivácii žltej karty. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Let's hear from the Austrian Ďakujem pekne. Teraz si počujeme Rakúsku parlament pána Hannesa Reningera. Ďakujem veľmi pekne za možnosť prezentovať kritické stanovisko Rakúskeho parlamentu a mať možnosť to troška e, opodstatne vyargumentovať. Už vopred by som chcel úvodom povedať, že komisia niekoľko dní dozadu vysoko chválila e, politiku e, pracovného trhu a sociálnu politiku Rakúska a podložila to tým e, faktom, že sa nám za posledné mesiace naozaj podarilo vymaniť sa bez nejakých väčších problémov z tej panujúcej hospodárskej krízy, bez toho, aby tam bolo negatívne ovplyvnený sociálny trh a pracovný trh a tým pádom sa radí Rakúsko na popredné pozície v tomto ohľade v rámci Európy. Samozrejme aj Rakúsko má istý dopyt po sezónnych pracovníkoch, avšak e, je umožnený prístup k takýmto sezónnym pracovníkom e, v prípade, že sa určí konkrétne takáto potreba a ak nie je možné pokryť e, takýto dopyt internými no, a vnútornými zdrojmi v rámci EÚ. i nemôže takýmto spôsobom dochádzať k znižovaniu úrovne niektorých sektorov. Ehm, tisícky e, pracovníkov sezónnych z tretich krajín pracujú v súčasnosti v Rakúsku, predovšetkým v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva, cestovného ruchu. Ehm, podľa mňa princíp preferencie EÚ, to znamená prednostné naplňanie pozícií s eh, pracovníkmi z EÚ by malo byť teda uprednostnené. Toto by malo byť tá preferencia. Takisto pokiaľ ide o tie prechodné obdobia, ktoré sú uplatňované a ktoré uplynú v roku 2011, respektíve 2014, tie by eh, mali reflektovať národné potreby, pokiaľ ide o týchto sezónnych pracovníkov. Aby som nadviazal na tieto úvodné slova, eh, predstaviteľky komisie, chcel by som vypichnúť len tri argumenty z nášho odvodneného stanoviska a počiarknúť, prečo nevidíme nejakú pridanú hodnotu eh, takejto legislatívy, keď sa deje na úrovni EÚ. Poprvé, eh, je to všetko podmienené veľmi sezónne, aj pokiaľ ide o tieto povolenia, ktoré sú dávané takýmto pracovníkom a takisto je nevyhnutné to mať na zreteli pri posudzovaní jednotlivých eh, pracovných trhov pri udelovaní takýchto povolení nie je celkom možné eh, robiť eh, komplexnú analýzu regionálnych potrieb. Po druhé, keď členský štát stanovuje nejaké kvóty, pokiaľ ide o počet pracovných, teda takýchto sezónnych pracovníkov, tak eh, ak neexistuje žiadny dopyt na strane štátu, tak by mali aj možnosť indikovať aj nulu, alebo teda žiadnu potrebu. A po tretie, nemusí to nevyhnutne byť počas obdobia šiestich mesiacov, má to byť upravené dĺžkou tej, tej služby. Ak dáme povolenie na dlhší časový úsek ako 6 mesiacov, tým budeme odporovať sezónnemu, sezónnemu charakteru vlastne takéhoto zamestnávania. Rieši sa to otázok pracovného práva a pracovného trhu a toto sú oblasti, ktoré by mali spadať výlučne pod eh, právomoc členských štátov. Preto sa Rakúsku nezdá, že by existovala potreba nejakým spôsobom to jednotne upravovať právne nakoľko sezónne zamestnávanie vykazuje veľmi rozdielne charakteristiky v jednotlivých členských e, štátoch a takáto jednotná smernica e, z úrovne EÚ znemožní nejakú flexibilitu členským štátom e, robiť to teda podľa svojich predstav. Z dôvodu porušenia takéhoto princípu subsidiarity Rakúsky parlament, teda Národná rada, spomenula argument takejto, takejto medzery a ja som samozrejme ochotný a som pripravený poskytnúť ďalšie e, odborné informácie. Ďakujem pekne. Thank you. Now from the UK House of Lords, Lord Roper. Ďakujem teraz z House of Lords. Pán predseda, som veľmi vďačný výboru LIBE za to, že pozval národné parlamenty, aby sa zúčastnili tejto rozpravy a dúfam, že, alebo ďakujem za to, že môžeme sa vyjadriť po tom, čo som si vypočul kolegov z Česka a z Rakúska Ehm, je, sú veľké, je veľká podobnosť eh, v tom, čo predložil aj môj výbor eh, k stanovisku schválenom znemovňou hm, lordov. Aj keď komisia hovorí, že potreba snizených pracovníkov je spoločným eh, a prítomným javom vo väčšine členských štátov, avšak členské štáty sa rôznia alebo z hľadiska potreby a počtu týchto pracovníkov, aj z hľadiska času, aj pra- typu práce a mnohých iných faktorov. Okrem toho sú ešte veľké rozdiely medzi tými členskými štátmi, v ktorých sa musia e, byť e, uspokojení byť predovšetkým, alebo musia pokryť túto potrebu pracovníkov, pracovníkmi z Európskej únie. A zmluva o fungovaní Európskej únie, článok 79 uznáva, že počet e, ľudí, ktorým tretich, príslušníkov tretich krajín je v v kompetencii členských štátov. A pred, keďže existujú všetky tieto rozdiely a takéto rôzne pravidlá, tak eh, môž, môže byť zamestnávanie sezónnych pracovníkov len podľa, v rámci kombinácie trhových podmienok a toho, aké pravidlá v jednotlivých členských štátoch platia. Eh, preto na európskej úrovni takéto regulácia nie je potrebná. Ehm, takisto ehm, zdá sa, že komisia, komisii založí na tom, aby sa dodržoval princíp subsidiarity. To znamená, že je právo členského štátu, ktoré môže rozhodovať o tom a keď e, sa rozhodne členský štát o tom, že niekomu, e, niekoho pripustí, tak bude mariť možno, že alebo niečo bude kaziť iným členským štátom. Takisto e, budú možno, že dochádzať k rôznym, tom, k rôznym, rôznym podmienkam pracovným. Takisto to bude znamenať, že niektorí sezónni pracovníci budú preferovať jeden alebo iný členský štát a e, malo by, malo by byť minimálne podmienky, ktoré e, jednotlivé členské štáty určia. A samozrejme, keďže členské štáty sú, sa rôznia, tak majú aj právo e, rozhodovať o svojom území. Potom druhý dôvod, ktorý komisia uvádza, že šengenský priestor má svoje pravidlá z hľadiska legálneho pobytu. My nevidíme dôvod, prečo nemôžeme mať spoločný, spoločné pravidlo pre to, ako dlho môžu dostať túto sezónni pracovníci. Potom tretí dôvod, spôsoby, počuli sme si to už aj dnes, že vykoristovanie a e, z podhraničné pracovné podmienky je treba prekonať vzájom, e, právne záväzným nástrojom na úrovni EÚ. Členské štáty samozrejme majú právne záväzné ustanovenia a sú rovnako účinné ako európske pri boji proti vykoristovaniu. A posledné odôvodnenie komisie o tom, že európsky nástroj pre sezónnych pracovníkov je podstatný pre efektívnu spoluprácu medzi našimi krajinami a pre ďalšie prehlbenie globálneho prístupu. No, to si môžeme povedať, že nemyslím, Myslíme si, že to by takto mohlo byť. Takže argumenty, ktoré nám komisia pres, poskytla, sú nepresvedčivé podľa nás. E, takisto by som chcel ešte povedať, pán predseda, že aj keď smernica by bola prijatá, neplatnila, neplatila by pre Spojené kráľovstvo, pretože britská vláda nemá, nemá opt-in v rámci protokolu 21 e, zmluvy o EÚ. Avšak ale to ešte nám neznamená, neznamená že e, znižuje to povinnosť britského parlamentu posúdiť posúdiť, že či e, boli dodržané zmluvy v týchto otázkach. A v závere by som chcel povedať, že existuje tu potreba nejakým spôsobom kontrolovať sezónnych pracovníkov, ktorí vstupujú do, na územie EÚ a keď vstúpia do EÚ, je potrebné zabezpečiť ochranu proti vykoristovaniu a zabezpečiť im ochranu zdravia a bezpečnosti. Jediná otázka je, že či tieto musia byť vo všetkých členských štátoch identické, rovnaké, alebo či by to mohlo byť, ako to my si myslíme, by to mohlo byť e, e, uspokojivejšie riešenie na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by sme si mohli vypočuť e, zástupkyňu komisie, pani Schmidt by chcela sa vyjadriť e, k tomu, čo povedali jednotliví zástupcovia národných parlamentov. Pani Schmidt. Uh, ďakujem, pán predseda. Ja myslím, že už som niektoré otázky zodpovedala vo svojom prvom úvode a vo vstupe ale môžem samozrejme sa k tomu vyjadriť aj alebo detaľnejšie k niektorým z bodov, ktoré boli tuto nastolené. Samozrejme, že počúvame národné parlamenty, dostali sme ich stanoviska a budeme v najbližších týždňoch alebo týždni na to reagovať. Samozrejme, že by sme boli by radšej, keby nás podporili jednotlivé národné parlamenty, ale chápeme, že sú medzi vami rozdiely a máte rôzne stanoviská. E, tak ako e, bolo spomenuté už aj predtým, dostali sme 6 negatívnych odpovedí, ale dostali sme aj niekoľko pozitívnych odpovedí, čo by som chcela zdôrazniť, e, že niektoré národné parlamenty vlastne podporili túto, tento návrh. Čo sa týka niektorých bodov, ktoré ste tu nastolili, chcela by som možno opäť e, povedať, že že podnechali sme určitý manevrovací priestor pre členské štáty, ako som povedala už aj predtým. členské štáty, je to preferencia EÚ, členské štáty um, si môžu posúdiť, že e, najprv zvážiť, že teda koho majú k dispozícii na pracovnom trhu najprv, teda doma, a až potom prichádzajú ostatní pracovníci do úvahy, to je jedna vec. A potom ďalšia vec, e, ktoré tu spomenula niektorí zo zástupcov národných parlamentov, je otázka objemov alebo počtu ľudí, čiže počet e, príslušníkov tretich krajín, e, to si určuje jasne členský štát a potvrdzuje to aj Lisabonská zmluva. Potom ďalšia vec, členské štáty môžu vziať do úvahy aj situáciu na pracovnom trhu v jednotlivých krajinách. A je to na členských štátoch, akým spôsobom zorganizujú si túto svoj pracovný trh. Potom ďalším bodom, ktoré ste spomínali, 6-mesačná lehota. Bola to zložitá vec, pretože snažili sme sa dať do úvahy to, aká je momentálna situácia v jednotlivých členských štátoch. A niektoré členské štáty povolujú sezónnym pracovníkom zostať dlhšie ako 6 mesiacov, niektoré ich obmedzujú na kratšie obdobie. Takže sme sa napokon rozhodli, že urobíme taký návrh, ktorý boli, bol niekde medzi takýmito dvoma prístupmi a zostali sme teda na úrovni 6 mesiacov. On, on circular migration. Čo sa týka tej cirkulárnej migrácie alebo teda toho pohybu sezónnych pracovníkov po EÚ, myslím si, že to je dôležitá otázka, um, pretože sme o tom hovorili, že predtým umožnilo by to tým pádom aj vlastne zabezpečiť tok prostriedkov alebo tok peňazí späť domov. To znamená, že mohli by e, mohol by týmto spôsobom e, sa prispievať globálnemu prístupu. Ďalej, čo sa týka princípu subsidiarity, potreba sezónnych pracovníkov je, je je rôzna v jednotlivých členských štátov. Sú niektoré, ktoré potrebujú viac než iné, ale takisto treba vidieť, že rozhodnutie, ktoré prijalo jeden členský štát, môže mať naozaj dôsledky v iných členských štátoch. Um, napríklad e, v súčasnosti, keď máme šengenský priestor v rámci e, alebo bez vnútorných hraníc, to si vyžaduje spoločnú disciplínu, a chceme brániť tomu, aby niekto zostával dlhšie a stal sa potom nelegálnym migrantom. Takisto tu máme aj smernicu, o, ktorá zabezpečuje sankcie pre nelegálny pobyt osôb tretích krajín. Takisto musíme teda bojovať proti nelegálnej migrácii v rámci tohto. Takže tak, ako spomínal aj teda pán spravodajca Moraes, musíme tento návrh vidieť v širšom um, balíčku v súvislosti s ďalšími smernicami, ktoré boli prijaté, ktoré sa týkajú neregulárnej ehm, migrácie a in, návrhy, ktoré tu sú, takisto smernica o povolení k pobytu jednorazovom, takisto tu máme smernicu o tej modrej karte, tá tiež sa bude prejednávať budúci rok pripomienkovať to budú členské štáty alebo niektoré by to chceli prijať. Takže všetko toto treba vidieť v širšom kontexte týchto ostatných eh, smerníc. Komisia žiaľ chcela mať eh, jednu vec, ktorá by pokryla všetko. Snažili sme sa to dosiahnuť v roku 2001, tedy sa to nedalo eh, neprešlo to teda radou. Teraz sme už v inej situácii. Dúfam, že aj v rámci spolurozhodovania možno, že by sme mohli mať aj určité ambicioznejšiu um, imigračnú politiku keďže oba uh, zákonodárne zbory by mohli tomuto prispieť. Ďakujem pekne. Commission... Predseda, no čo, my teda vieme, že komisia sa obráti na členské štáty písomnou, v písomnej podobe členským štátom. Čiže teraz sme um, pripravení na diskusiu sa prihlásili do diskusie niektorí poslanci. E, ešte spravodajca chce slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa hneď teraz prihlásiť. E, nie je to teda chyba toho, akým spôsobom organizujeme naše rokovanie, ale je tu trošku teraz taká ako keby zmarená e, atmosféra, kde tri parlamenty sa vyjadrili a jeden, v podstate všetci traja sú proti tomuto návrhu a keď kolegovia nepreskúmali, tých, pre tých, ktorí ne, ne je to Nemecko, Španielsko, Talianský senát, Portugalský parlament a ostatné sú za tento návrh. Takže chcel by som trošku e, vniesť trošku určitú rovnováhu do, tohto, do tejto diskusie. E, chcel by som povedať, že samozrejme, že tá, tento návrh nie je bez nejakej flexibility a bez nejakej možnosti e, čo si uzavrieť. Čiže samozrejme, že je to, ja som povedal aj predtým, že členské štáty budú môcť si určiť, koľko osôb príde na ich územie. Nechcel by som taký prístup, ktorý by nebol dostatočne inovatívny. E, samozrejme sú tu potom aj niektoré také viacsezónne povolenia a podobne. E, členské štáty majú veľké množstvo nelegálnych ľudí, ktorí robia sezónnu prácu a práve preto chceme e, to zlegalizovať. To je hlavný dôvod, keďže táto nelegálna migrácia tu existuje. A parlamenty, ktoré sa vyjadrili pre, aj za to, že chcú. Ja som Ehm, takisto z nich, pretože tento návrh e, sa netýka neregulárneho zamestnávania, to riešia iné smernice, aj samotné členské štáty na to majú legislatívu, čiže je dôležité len dôrazniť e, tú, tú, tú, tú rovnováhu v tomto návrhu, pretože podniky a odbory majú svoje iné problémy, z e, takisto aj princípu rovnakého zaobchádzania a podobne, čiže všetky tieto návrhy um, vnútropodnikové presuny pracovníkov, tak ako sme to riešili v smernici o, o povolení pobytu. A napokon chcel by som ešte povedať, že my by sme takisto boli, mali, boli radšej za horizontálny prístup, aby to všetko bolo je, pod jednou strechou, ale rada bola absolútne proti takémuto prístupu, pretože rada e, každý rok nadalej diskutuje o tom, diskutuje o tom, že chce o tom, e, chce regulovať e, legálnu migráciu, nelegu, neregulálnu migráciu, ale stále nejaký návrh nie, nie je schopný prejsť. Takže preto to musíme robiť takýmto spôsobom, ale v tomto parlamente budeme musieť zabezpečiť, aby tie návrhy boli správy akceptovateľné v parlamente, pretože sa dotýkajú dôležitých otázok, e, ktoré sú veľmi dôležité pre každý členský štát, otázka neregulárnej migrácie. Thank you. Mr. Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pán Papa Nikolau. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade treba bez pochyby skonštatovať fakt, že v Európe pracuje veľa sezónnych pracovníkov a že v Európe je veľa členských štátov, predovšetkým tí, ktoré sa venujú cestovnému ruchu a ktoré sú poľnohospodárske a ktoré týchto sezónnych pracovníkov potrebujú. A mnohí pracovníci v týchto sektoroch pracujú často nelegálne, či už z rôznych dôvodov a to je reálna situácia, ktorú musíme vyriešiť a preto je dôležité, aby sme prostredníctvom tohto úsilia, prostredníctvom tohto návrhu Európskej komisie, ktorý teraz spúšťame v tomto čase spoločne s ďalšími smernicami, je dôležité vysvetliť všetkým týmto ľuďom, že je lepšie ísť legálne, pracovať sezónne legálne, aby mali lepšiu budúcnosť. Nie len z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska pracovných podmienok, sociálnych a tak ďalej v tých krajinách, kde budú pracovať. Samozrejme je veľmi dôležité, aby sme týchto ľudí ochraňovali, aby sme zaručili ich práva. To je bez pochyby a ja súhlasím úplne so spravodajcom eh, v tejto veci. Mohli by sme pouvažovať o tom, ako by sme to urobili v prípade ľudí, ktorí budú 6 e, mesiacov e, v niektorej krajine EÚ a ako by sme mohli dosiahnuť rovnakú ochranu pre tých, ktorí pracujú legálne 5 rokov v nejakom členskom štáte. Na to sa treba pozrieť. A navyše nie je jasne zadefinované, kto sú vlastne títo sezónni pracujúci pracovníci, ako sa zadefinuje rozdiel tých sezón na základe rôznych sektorov a podobne. Tam ešte toho treba veľa vyriešiť, ale keď chceme týchto ľudí e, chrániť, musíme tiež zaručiť, a v členských štátoch je e, veľa rôznych názorov, že aby sa tieto ustanovenia aj nezneužívali. A touto smernicou aby neprichádzali takí sezóny do členských štátov a potom sa ilegálne niekde usídlia v niektorom z týchto krajín. A teda čo vlastne chceme dosiahnuť touto smernicou? Aby sme im vysvetlili, že musia dať prednosť legálnej e, práci, legálnemu zamestnávaniu, aby sa nezneužívalo a zároveň, aby sme aj my boli jasne striktní pri tých podmienkách a všetci tí, ktorí prišli ako sezóny, tak sa potom musia vrátiť do svojich krajín pôvodu. A na to musíme pozorne sledovať aj to, akým spôsobom zamestnávateľia aplikujú tieto ustanovenia, či sú vôbec informovaní o ich znení. A tiež venovať pozornosť Eh, tomu, ako sú ubytovaní eh, a v mieste toho dočasného pobytu eh, títo sezónni pracovníci. Ďalšia dôležitá otázka, informovanosť týchto ľudí. Ako sa dozvedia, aké sú ich práva? že môžu dostať informácie aj vo svojom vlastnom materinskom jazyku, alebo minimálne, že je tu možnosť nejakého tlmočenia alebo prekladu, aby boli informovaní o svojich právach. A pokiaľ ide o tú dobu e, na schválenie žiadosti, no samozrejme, keď chceme, aby sme mali pozitívny výsledok, tak potrebujeme mm, rýchle akcie, rýchle pôsobenie keďže ide o sezónneho pracovníka, tak potrebujeme rýchle, takmer okamžité odpovede. Tieto administratívne postupy musia byť rýchle, aby čo najskôr títo sezónni pracovníci mohli v jednotlivých sektoroch pracovať. Je jasné, že, nás, že nám ostáva ešte veľa práce a že musíme vyvinúť veľa úsilia. Vieme, že je veľa výhrad, ktoré sú určite plne odôvodnené, pretože stačí len pomyslieť na to, aká je situácia s ilegálnou imigráciou v Európe, predovšetkým v niektorých členských štátoch, ktoré trpia až brutálnym tlakom takejto nelegálnej imigrácie ale ja by som práve využil túto možnosť, môže to byť krok vpred a tak, ako to povedal aj náš spravodajca, aj Európska komisia, stačí, aby tu bola jasná všeobecná politická vôľa. Dobre, a teraz pani Sargentini hovorí, pán predseda. Thank you, chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Myslím, že je prískoro hovoriť o podrobnostiach tejto smernice o sezónnych pracovníkoch ale musíme každopádne spolu diskutovať, spolu hovoriť o tom, prečo to chceme a aké, aké sú tie dôvody, ktoré sa za tým skrývajú. A tie dôvody sú, že Potrebujeme akutne pracovníkov v Európskej únii a nie len tých, ktorí prichádzajú formou modrej karty, respektíve prostredníctvom národných e, schém alebo režimov, pokiaľ ide o vysoko kvalifikovaných pracovníkov migrantov. Takisto potrebujeme aj to spektrum pracovnej sily, ktorá nedisponuje takými zručnosťami a my rozdelania. Vidíme, že tá krivka demografická sa mení dramaticky. To stárnutie je rýchle aj v iných e, spoločnostiach, spoločenstvách e, dochádza k takémuto starnutiu, ale každopádne naplňajú medzeru na pracovnom trhu ľudia z e, východnej Európy. Platí to pre Holandsko, moju krajinu, pre Spojené kráľovstvo, ale neplatí to pre všetky krajiny Európskej únie. Takisto sme svedkami toho, že dochádza k zneužívaniu nelegálnych pracovníkov v rámci Európskej únie. Keď si spomenieme na E, nepokoje, ktoré vypukli e, v, južnej, v južnom Taliansku minulý rok, e, napríklad a potom aj v Cypre. Afričania, ktorí tam boli a ktorí žili a pracovali v hrozných podmienkach, zdržiavali sa tam nelegálne, niektorých prípadov dokonca aj legálne, ale zamestnávaní boli v prevažnej miere nelegálne a musíme toto ukončiť. Myslím si, že smernica o sezónnych pracovníkoch je prvým krokom, pre Európsku úniu na to, aby e, sme si uvedomili, že je nevyhnutné prísť nejakým naredením, tak aby ľudia mali možnosť aj v rámci e, pracovných pozícií, ktoré nedisponujú takým vzdelaním, aby mohli teda legálne sa tu zdržiavať. Keď si e, vezmete napríklad či, na, afrických pracovníkov, Mali a Šita, teda na hranici so Španielskom, určite si želajú pracovať legálne v rámci Európskej únie pripomienky jednotlivých predstaviteľov národných parlamentov, ktorí hovorili o tom, že toto je otázka subsidiarity a že to nemá byť v pôsobnosti EÚ. Silne o tom pochybujem. Keď sa pozrieme na dohody dosiahnuté v Tampere, v Hagu, ako aj v Štokholme, rozdielne vlády už sa podpísali pod nariadenia podobného typu. A ja si kladem otázku, či takáto argumentácia, ktorá sa týka subsidiarity, či by sa objavila, aj keď budeme hovoriť o prevoze zamestnancov eh, v korporátnej sfére. Či by národné parlamenty využili takú isté, také isté typy argumentov, pokiaľ pôjde o vysoko kvalifikovaných zamestnancov, alebo sa táto obava týka predovšetkým ľudí, ktorí disponujú nízkymi zručnosťami. Keď sa pozriem eh, na takýto plán, tak myslím si, že predstavuje prvý krok eh, smerom k riešeniu cirkulárnej migrácie Týmto eh, nevyriešime otázku napríklad eh, domácich pracovníkov. Nie je to sezónna práca, ale často ide o migráciu podmienu pracovnými podmienkami a ide o ľudí, ktorí sú vo veľmi zraniteľných situáciách. Čiže dúfam, že, to, dúfam, že toto bude ďalším krokom v tomto procese. Takisto by som bol rada, keby eh, naša smernica o sezónnych pracovníkov dávala možnosť ľuďom naštartovať kariéru v EÚ. Môžete začať ako sezónny pracovník, ale to nemusí nevyhnutne znamenať koniec vášho európskeho pôsobenia alebo pôsobenia na európskom pracovnom trhu. Treba spolupracovať s pánom Moraesom, tak aby sme našli riešenia problémov, ktoré sú nastolené a bola by som rada, keby sa nám podarilo presvedčiť e, rôzne národné vlády, vrátane tej mojej holandskej vlády, že toto nie je vec, ktorú je možné riešiť čisto národnými prostriedkami na národnej úrovni, pretože migrácia tu je, je to nespochybniteľný fakt a Potrebujeme ju. A neodíde len tak. Ďakujem pekne. E, ďakujem, pán predseda. Pani Weber hovorí. E, dovolte mi najskôr poďakovať sekretariatu, že nám umožnil e, toľkoto času venovať takejto diskusii, dôležitej, dôležitej témy, teda hodina a pol, pretože vo väčšine prípadov sa tie veci dejú veľmi narýchlo a sme tlačení časom. Nechcem znieť príliš dramaticky, ale zdá sa mi, že táto smernica spolu s ostatnými legislatívnymi úpravami, ktoré sa týkajú migrácie a azylu, sú istým spôsobom testom tejto Európskej únie o tom, akým medzinárodným aktérom vlastne EÚ je. Bude to test aj pre radu samotnú a ja plne dúfam, že rada chápe význam takejto právnej úpravy, Takisto to bude testom pre členské štáty, pre národné parlamenty, takisto je to testom aj pre nás ako Európsky parlament, ale zároveň je to aj testom občianskej spoločnosti Európy, o odborové zväzy, mimovládny sektor, pretože pravdou je, že tu nehovoríme len o fakte, že potrebujeme zamestnancov v Európskej únii. Hovoríme o balíku, aj napriek tomu, že riešime jednotlivé veci parciálne, každú legislatívu samostatne. Chceme ukázať svetu, ako e, konáme vo veciach týkajúcich sa migrácie. Sme Európskou úniou v takýchto prípadoch, alebo sme len zo skupením 27 členských štátov. Sme schopní dopracovať sa k spoločným pravidlám, či už e, sú to minimálne pravidlá pre všetky tieto členské štáty, alebo budeme vždy sa opierať a teda používať e, zásadu subsidiarity na to, aby sme si otvorili priestor na správanie, ktoré bude pomerne metúce a nepovedie nejaké jednoznačnosti aj mimo našich hraníc. Myslím si, že snažíme sa v súčasnosti byť medzinárodným aktérom a každopádne si to vyžaduje aj istú koordinovanú činnosť aj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o túto smernicu, myslím si, že počas predchádzajúceho funkčného obdobia sme e, o tom diskutovali pomerne veľa, keď sme hovorili aj o smernici o návratoch. Hovorili sme už počas tohto obdobia o tom, že Európska únia vypracuje taký komplexný prístup e, k týmto otázkam. Takisto tam boli záležitosti týkajúce sa sezónnych pracovníkov a teraz ide aj o naplnenie tých prísľubov, ktoré sme dali e, smerom na vonkajší svet. A myslím si, že toto je veľmi dôležitá pridaná hodnota. Je zbytočné povedať, že keby sme ponechali tento aspekt e, len členským štátom, tak e, povedzme si to úprimne, pre niektoré členské štáty by to bolo prioritné, pre niektoré menej, ale každopádne legislatívne úpravy na národnej úrovni budú sa odvíjať od zmien vo vládach. Či budú lavicovejšie orientované alebo pravicovejšie, či budú v stredoprave, alebo či bude sa toto odvíjať. Myslím si, že je úplne bežné a normálne mať, aj keď len minimálne, pravidlá na európskej úrovni. Vidím a chápem, že na rade zaznievajú hlasy, ktoré sú pomerne zdráhavé a ktoré sa vyslovujú proti, pretože samozrejme aj oni čelia tlaku e, národných parlamentov a takisto veľmi výrazným spôsobom, a to treba povedať, na nich tlačia aj e, odborové zväzy, či už z národnej úrovne alebo z európskej ale povedzme sa veľmi úprimne, e, môžeme pracovať na tých podrobnostiach, môžeme zabezpečiť, že práva pracovníkov, vrátane tých sezónnych, ktoré e, budú vypracované, teda, ktoré budú pochádzať z členských štátov, že budú tie ich práva ochraňované, ale že zároveň budeme môcť upravovať aj pôsobenie tých sezónnych pracovníkov, ktorí budú pochádzať z tretích krajín. A to bude úplne bežné, pretože my žijeme v realite a nemôžeme sa tváriť a zatvárať teda pred ňou oči, tak ako povedalo Judy. Je to tak, existuje to. Ľudia sú konfrontovaní s neuveriteľnými pracovnými podmienkami, pretože nemajú tú ochranu a musíme to zmeniť. Všimla som si, že rada spomínala viacero tém, kde nie je ešte dosiahnutá dohoda, kde členské štáty sa vyjadrili zdráhavo, a ja dúfam, že rada e, dokáže na tomto popracovať tak, aby zlepšila e, túto agendu, aby našlo naozaj efektívne riešenia, aby to nebol len e, spôsob, ako pozastaviť schválenie smernice alebo ako nejakým spôsobom ovplyvniť negatívne v prípade prijatia tú implementáciu. V prípade, že zadefinujeme dobré požiadavky, tak tie požiadavky naozaj budú slúžiť ochrane tých ľudí, ktorí budú v pozíciách sezónnych pracovníkov. Naozaj by som bola rada, keby je rada pochopila a osvojila si toto posolstvo, pretože podľa mňa už pomerne dlhú dobu tento Európsky parlament sa e, správal veľmi zodpovedne a vyslal posolstvo, že chce, aby Európska únia konala ako dôležitý medzinárodný hráč. A rada by mala si osvojiť podobné správanie Rada je Radou Európskej únie a nie je to len nejaké zoskupenie nesúrode 27 členských štátov. Ďakujem. Mr. Jacolino. Pán Jacolino. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul jednotlivé poznámky a pripomienky, ktoré tu zazneli. Ale keby sme brali do úvahy len názory národných parlamentov, tak táto smernica eh, by mala oveľa slabší text eh, hneď na úvod. A ja súhlasím s pánom Moraešom, že teda musíme na to dávať pozor. Ja som spravodajcom k inej smernici eh, a ja si myslím, že skutočne nad tým cieľom je, aby sme umožnili vstup sezónnych pracovníkov z tretích krajín na základe skutočných požiadaviek pracovných trhov v našich členských štátoch. A podľa môjho názoru samozrejme potrebujeme také podmienky vstupu pre týchto sezónnych pracovníkov, ktoré budú rovnaké pre všetky členské štáty. Samozrejme je tu princíp subsidiarity ale tiež potrebujeme rovnaký prístup, rovnaké správanie sa k takejto tematike, ktorá je veľmi dôležitá pre členské štáty. Táto smernica samozrejme v súvislosti s tými medializovanými udalosťami v Rozerne a s ďalšími udalosťami, ku ktorým došlo v iných členských štátoch. Vieme, že napríklad v Anderlechte, v Ríme, v Paríži alebo hoci kde inde sú štvrte, kde sú uh, uh, ilegálni uh, pristahovalci a niektoré členské štáty poznajú tento problém viacej, iné menej. Potrebujeme sektorový prístup, to je jasné a sú to také dôležité sektory, ako je poľnohospodárstvo, stavebníctvo, cestovný ruch a tak ďalej, ktorých sa to týka a tam tiež potrebujeme tých sezónnych pracovníkov. Každý členský štát má svoj vypracovaný systém nejaké predvídavosti alebo odhadu, koľko ľudí budú potrebovať. Taliani, Španieli, Francúzi, Česi a tak ďalej je to naozaj veľmi citlivá, ale zároveň veľmi dôležitá problematika. A preto Európsky parlament musí e, pritiahnuť pozornosť na túto tému. Samozrejme, treba brať do úvahy aj e, názory národných orgánov. Medzivládna spolupráca je dôležitá a obohacujúca, prináša skúsenosti, aj tie kultúrne záležitosti a tak ďalej. A samozrejme niektoré otázky, ktoré treba vyriešiť veľmi rýchlo, aby sme zabezpečili skutočnú ochranu týchto pracovníkov. Ja viem veľmi dobre, že v Taliansku veľký počet sezónnych pracovníkov e, zberajú napríklad pomaranče, jablka a tak ďalej a sú súčasťou cirkulárnej migrácie. A preto si myslím, že tých 6 mesiacov je rozumné trvanie a rada a komisia samozrejme môžu významným spôsobom prispieť k týmto prácam, aby sa to ukončilo čo najskôr. Ďakujem, pán Buzutil. E, ďakujem, pán predseda. ľudovci sú otvorení, pokiaľ ide o nové iniciatívy na poli legálnej eh, migrácie. My sme tak hovorili už aj v našom volebnom programe pred eh, poslednými voľbami do Európskeho parlamentu a opäť to opakujeme. Čiže sme angažovaní konstruktívnym spôsobom v takýchto návrhoch. Myslím si, že naši kolegovia z národných parlamentov eh, spomenuli niektoré presvedčivé argumenty, ktoré sa dotýkajú zásady subsidiarity, ktoré jednoducho nemôžeme si len tak e, im spôsobom odmyslieť nejak preč a nemôžeme ich ani ignorovať. Myslím si e, práve opačne, mali by sme ich veľmi e, vážne riešiť. Komisia nás upokojila tým, že povedala, nebojte sa, môžeme ponechať národné kvóty, pokiaľ ide o počet sezónnych pracovníkov, ktoré môže vpustiť na svoje územie každá konkrétna krajina. takisto nám komisia povedala, nebojte sa, ponecháme aj preferenciu spoločenstva. Z tohto sa natíska otázka, že v prípade, že toto ponecháme, prečo vôbec potom potrebujeme takúto smernicu? A ak odpoveď na takúto otázku je, že musíme venovať pozornosť eh, pracovným podmienkam, tak potom si musíme nevyhnutne nastoliť aj otázku prečo jednotlivé členské štáty nie sú schopné poskytnúť primerané podmienky pracovníkom, ktorí pochádzajú mimo územia EÚ samostatne, bez toho, aby od nás bola požadovaná iniciatíva nejaká legislatívna na úrovni EÚ. Čiže myslím si, že zásada subsidiarity je dôležitá, mala by byť dodržiavaná a komisia je nám držná e, správnej argumentácie, vhodnej argumentácie, prečo zásada subsidiarity je tu dodržiavaná. Treba vysvetlenie poskytnúť. Ešte jedna posledná vec. Zaznelo, že táto smernica by nám mohla pomôcť pri boji proti nelegálnej migrácii. Ale ja to chápem tak, že sme mali aj iné iniciatívy, ktoré nám pomohli eh, pri boji proti nelegálnej migrácii. Jedný, jednou z nich je aj smernica o sankciách proti zamestnávateľom, ktorí eh, zamestnávajú nezákonne ľudí a táto smernica ešte čaká na svoj vstup do platnosti. Čiže myslím si, že aj pokiaľ ide o bod, ktorý sa týka vykoristovania, tak musím byť obozretný, skôr ako skočíme na nejaké závery predčasné, e, že, že táto nejaká, nejakým spôsobom táto smernica zareaguje na naše obavy, ktoré sa týkajú ukončenia vykoristovania. Záverom chcem povedať, e, nie sme proti tomu, práve opačne, sme veľmi otvorení, pokiaľ ide o tento návrh a ešte nás treba každopádne presvedčiť o niektorých veciach. Budeme plne spolupracovať so spravodajcom, ale je nevyhnutné nás úplne presvedčiť. A dnes sa to podľa mňa komisii úplne nepodarilo, že dochádza k dodržiavaniu zásady subsidiarity. Ďakujem. Thank you, uh, chair. I... E, ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som na začiatok chcel nadviazať na to, čo povedal pán Buzutil. Je to jeden z prvých, jedna z prvých príležitostí, kedy sa členské štáty vyjadrujú k konkrétnemu návrhu komisie. Bolo 12 parlamentných zhromaždení členských štátov, ktoré zniesli námietku. Nestačí to na to, aby sme to zablokovali, ale nakoľko stojíme pred novým postupom, tak e, uvažujem, či by nebolo vôbec možné, aby sme dostali písomné stanoviska všetkých národných parlamentov, možno už k tomu aj došlo, a potom by sme boli zasvetení aj do reakcie komisie na jednotlivé otázky, tak aby sme boli vybavení argumentami pre aj proti, aby sme dokázali potom sami to posúdiť, aké je najlepšie stanovisko zaujať v tejto veci. Myslím, že všetci e, môžu súhlasiť s tým e, argumentom, že ľudia, ktorí pracujú v rámci EU, musia požívať e, hodné zaobchádzanie a že by sme mali ukončiť nelegálne vykoristovanie a podobné veci, ale podľa mňa tá slabá stránka tohto návrhu je, že ho nesprevádzajú žiadne štatistiky. Akékoľvek štatistiky chýbajú aká je závažnosť toho problému v jednotlivých členských štátoch, aký počet sezónnych pracovníkov sa tam vyskytuje. V prípade, že je takýto počet nelegálnych pracovníkov, nebolo by e, možné prezentovať to v rámci nového návrhu, pretože kontrola implementácie tejto smernice bude v zodpovednosti členských štátov. Ak členské štáty teda nebudú v pozícii e, poradiť sa nejakým spôsobom e, s legálnymi migrantami, tak neviem potom, ako budú schopní si s nimi poradiť eh, v rámci kontextu nariadenia EÚ. Chcel by som teda nejaké štatistiky, ktoré bližšie popíšu rozsah problému a takisto chcem vedieť, eh, aké veci očakáva komisia do ďalších rokov. Či predpokladá nárast v konkrétnych krajinách, či áno, nie a tak ďalej. Ďalšia vec, a myslím, že to spomenula aj rada, jednou z podmienok eh, je aj zabezpečenie primeraného ubytovania Aká je definícia toho primeraného alebo vhodného ubytovania? Určite je to rozdielne, ako si vieme predstaviť, vo Fínsku v porovnaní s Gréckom. Ako teda vyriešime napríklad tento problém? Pokiaľ ide o to obdobie, aj tie členské štáty, ktoré sú tu zastúpené, povedali, že súčasný systém funguje spolahlivo, ale aký bol argument, ktorý komisia použila pri tom, keď si zvolila 6 mesiacov? Je to bežná dĺžka trvania takýchto vzťahov pracovných? Alebo niekde je to 8 mesiacov, alebo vzťahuje sa to na všetky eh, odvetvia, keď napríklad pracujete v cestovnom ruchu, tak predpokladám, že to bude vyžadovať iný prístup eh, na rozdiel od povedzme polnohospodárstva alebo akéhokoľvek iného odvetvia. Aký je teda argument, ktorý sa skrýva za tými 6 mesiacmi, prečo si ho zvolila komisia a prečo by to malo byť jednotné pre všetky povolania? Myslím si, že toľko, pán predseda, k mojim predbežným a prvým pripomienkam. Takisto e, som obdržal z viacerých strán e, pripomienky, mnohé z nich veľmi negatívne, niektoré boli pozitívne. A my samozrejme e, budeme ku všetkému nastavení pozitívne, ale je nevinutné, aby sme dostali odpovede na naše negatívne pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Jeden komentár k členským štátom a k ich postoju k tejto smernici. Je jasné, ako povedal pán Busutil, členské štáty sami o sebe môžu venovať pozornosť pracovným podmienkám a môžu zabrániť tomu čiernemu pracovnému trhu alebo duálnemu trhu. A tiež je jasné, že nemáme Neexistujú štatistiky a preto je dôležité, aby sme poznali skutočnú situáciu. Ale keďže sú to aj otázky, ktoré sa týkajú subsidiarity, tiež je jasné, že v Európe zažívame novú etapu, v ktorej napriek rozdielným okolnostiam v jednotlivých krajinách mobilita, ktorá tu existuje, nás, budú, čím, nás bude čím ďalej, tým viacej viesť k jednotnému európskemu trhu v pracovnej oblasti. A potrebujeme mať prostriedky a zorganizovať podmienky, aby sme v budúcnosti ten pracovný trh, ktorý už bude jasnou samozrejmosťou, aby sme mali teda tieto spoločné podmienky a jednoducho nemôžeme len skonštatovať, že áno, že je to kompetenciou členských štátov. Samozrejme, že je tu princíp subsidiarity. Samozrejme, že rešpektujeme prirodzene stanovisko Veľkej Británie, keď hovorí, že aj oni e, chcú byť ochrancami zmluv, ale bolo by tiež zaujímavé, aby práve pomohli tomu európskemu projektu tých usmerneniach, ktoré sú dnes potrebné, aby sa zabránilo zneužívaniu systému, pretože môže sa stať to, že tento čierny e, trh, ktorý už bohužiaľ existuje, možno preto, že niektoré členské štáty nemajú e, dostatočné predpisy alebo nie sú dostatočne účinné, aby tomuto čiernemu trhu zabránili. Ale pretože tento pracovný trh existuje, tak to sú práve tie dôvody na to, aby sme mali tie spoločné podmienky, aby sme zabránili tomu, čo sa e, deje, aby sme zabránili tomu, fenoménu, e, že tieto podmienky budú volať viacej nelegálnych imigrantov a my práve chceme zabrániť tomu, aby bolo viacej nelegálnych imigrantov. A proti tomuto chceme bojovať. A to je aj dôvod tej pridanej hodnoty tejto smernice. Zabrániť tomu, aby tento fenomén e, nejakej e, väčšieho záujmu o nelegálnych imigrantov, alebo teda, že bude väčší záujem od nelegálnych imigrantov prichádzať. Preto si myslím, že bolo by pridanou hodnotou, keby národné parlamenty spolupracovali e, aj s EU na tejto úrovni. Pán Foss. Ďakujem pekne. Som troška zdesený, eh, pokiaľ ide o príspevky eh, niektorých kolegy, ktoré chcú túto vec eh, zmeniť z pohľadu dlhodobého a takisto má teraz uvažujem nad tým, či sa takýmto spôsobom zlepší vývoj v niektorých krajinách pôvodu. Je nevinuté uvedomiť si, že toto opatrenie nie je opatrením rozvojovej pomoce, pomoci. A takisto nejde o azyl, respektíve legalizovanie niečoho nelegálneho. Ide o to, aby sme e, sezónnym pracovníkom poskytli zamestnanie v prípade, že vzniká dopyt a potreba po takejto práci v členských štátoch. A všetci si musíme položiť otázku, či je možné pokryť takýto dopyt e, najskôr, teda primárne e, z členských krajín EÚ a ak nie sme schopní takéto niečo naplniť, tak potom e, je otázka, akým spôsobom zafinancujeme veľkú nezamestnanosť v členských štátoch. Nemôžeme jednoducho povedať, že e, vyplníme túto medzeru sezónnymi pracovníkmi, ktorí pochádzajú mimo EÚ. Keď naozaj nevyhnutne potrebujem sezónnu pracovnú sílu, tak je najskôr zmysluplné pozrieť sa na to, či v rámci mojej vlastnej krajiny alebo Európskej únii môžem zohnať pracovníka, ktorý naplní takúto úlohu a potom e, až vzniká otázka v druhom pláne, či mimo EÚ dokážem nájsť niekoho, ktorý dokáže naplniť tú činnosť, ktorú požadujem. Ak by sa to ale malo týkať len nejakého dodatočného dopytu nad rámec EÚ, tak potom je nevinutné jasne zadefinovať a jasne aj stanoviť, že ide len o dočasnú činnosť a je treba jasne nastaviť, aké budú podmienky zamestnávania a takisto aj vstupu na územie, pokiaľ ide o tie životné podmienky, čas, e, pracovný čas, e, sociálne odvody a takisto mzdové náležitosti. Je nevyhnutné e, si ujasniť, kde budú odvádzané tie sociálne odvody, či to bude v tej krajine, kde dochádza k výkonu tej práce, pretože v prípade choroby tam bude, povedzme, nárokovať si tá osoba zdravotnícke ošetrenie, alebo či sa tie odvody majú diať z krajiny pôvodu. Z toho vznikajú ďalšie otázky. Keď niekto opakovane prichádza a vždy využíva toto 6-mesačné obdobie na takúto sezónnu prácu, či by e, eventuálne mohol mať aj nejaký nárok na dôchodkové, zabezpečený dôchodkový príspevok. Otázka je, ako toto potom upraviť tak, aby neboli títo ľudia nejakým spôsobom na pospas osudu. Potom otázka vzniká, čo je vlastne sezóna, či skutočne trvá 6 mesiacov a ako potom naložíme s prípadmi, kedy napríklad tehotná sezónna pracovníčka príde do EÚ a práve vtedy e, porodí počas tohto 6-mesačného obdobia. Aj to si vyžaduje právnu úpravu. Či teda potom, teda potom vzniká tá otázka, či e, to dieťa, ktoré sa narodí, bude považované za občana členského štátu EÚ a potom z toho vyplynú ďalšie požiadavky v súvislosti s ďalším pôsobením takéhoto sezónneho pracovníka, nakoľko došlo teda k pôrodu na území členského štátu a čo sa stane aj v tých nešťastných prípadoch, teda prípadoch, v e, prípadoch pracovného úrazu, keď niekto po 5,5 mesiacoch svojho pôsobenia napríklad bude mať nejaký pracovný úraz a bude musieť ostať v ošetrení tu na území Českého štátu, tak nebude možné ho len tak vyhodiť a samozrejme treba ale aj zabrániť v tejto súvislosti nejakému zneužívaniu systému. Otázka, pokiaľ ide o sociálne odvody a dôchodkové príspevky, toto naozaj je otázka, ktorá sa týka subsidiarity a kde národné štáty musia do toho legislatívneho procesu vstupovať, musia tie veci objasňovať. Nedá sa jednoducho len povedať, že tu sa nedie žiadna zmiera subsidiarity. Naozaj to silne zasahuje aj do systémov sociálnej pomoci a sociálnych systémov a preto je nevyhnutné brať zreteľ aj na členské štáty a je nevyhnutné zabezpečiť, aby bolo, boli nájdené vhodné právne úpravy pre všetky strany. Ďakujem. Mrs. Lambert. Pani Lambert, ďakujem, pán predseda. Nechcela som pôvodne diskutovať ale cítim sa, že musím sa vyjadriť. Najprv, čo sa týka prírodnej hodnoty európskej. Počuli sme v mnohých odpovediach alebo v rámci tejto diskusie o ochote členských štátov prijať svoju vlastnú legislatívu v súčasnosti, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí pracujú v sezónnej práci, či už to je polnospodárstvo, cestovný ruch a podobne, Hovorí sa, že si mnohí z týchto vykoristovaní členské štáty k tomu majú zákony, tieto zákony nedodržiavajú, neimplementujú, nemajú dostatočnú kontrolu a preto mne sa zdá, že pridaná hodnota európska minimálne aspoň keby tak, v takej podobe, že, člensk, že komisia by na, mohla naháňať členské štáty, aby aspoň dodržiavala tú legislatívu, ktorú má. Samozrejme, že sezónni pracovníci sú na, s príslušníkmi EÚ, ako aj príslušníkmi tretich krajín. To si myslím, že sú tu požiadavky, mm, o ktoré sa táto smernica snaží oprávnenie v tom, že majú zabezpečiť aspoň minimálnu úroveň odmenovania nejakú zmluvu, a tak ďalej. To všetko bude v prospech našich vlastných eh, pracovníkov, tak aby, viete, nevyužívali sme teda úplne tú veľmi lacnú pracovnú silu, ale ktoré podkopávajú potom pracovné podmienky. Samozrejme, že súčasťou problému tejto sezónnej práce je, že eh, je množstvo ktorí, ľudí, ktorí chcú takýchto veľmi lacných E, pracovníkov, pretože tí potom môžu poskytovať veľmi lacné komodity, tovary. Takže, mm, ale to nevyriešime v tomto smernicou. Čiže sú problémy so sociálnym zabezpečením, to je absolútne pravda, preto budeme sa tešiť, keď sa dozvieme, že čerové členské štáty, pretože podľa všetkého členské štáty už majú opatrenia, ktoré riešia e, sociálne zabezpečenie, zdaňovanie, aj otázku zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Medzinárodný úrad e, organizácia práce je veľmi jasná v tom, že čo predstavujú e, právo na sociálne zabezpečenie a jednoducho, keď sme v Európskej únii, sú tu platné pravidlá pre sociálne zabezpečenie, platia pre členské štáty, ako aj pre príslušníkov tretich krajín. Potom otázka je, že ako e, si pomôžeme s týmto, môžeme si, ako to teda vyriešime celé. Myslím si, že je tu možnosť rámcovej smernice, Eh, ktoré by mali členské štáty dodržiavať, ale myslím si, že z toho, čo sme počuli a videli, myslím si, že eh, eh, decentné bývanie alebo slušné bývanie znamená, že máte vodu, pitnú vodu, že máte, ako zamestnanec máte právo na sprchu, môžete sa umyť, môžete si niečo navariť a môžete mať e, postel, ktorú nemusíte e, zdieľať s nejakými inými pracovníkmi alebo nebývate v nejakých preplnených miestnostiach. A súhlasím s tým, že väčšina, väčšina našich členských štátov už má určitú legislatívu z hľadiska toho, čo predstavuje slušné bývanie pre e, sezónnych pracovníkov, ak takú legislatívu nemajú, tak sa môžu aj členské štáty hambiť a mali by to zmeniť. E, takže ja si myslím, že tu prinášame pridanú hodnotu, pretože to je súčasť celého toho prístupu k um, systému migrantov alebo k tomuto migračnému systému. Potom, ako som už povedala, popri rôznych iných veciach, e, čo ste spomínali, či už je to systém ehm, práce, či systém sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Myslím, si myslím, a keď nič, tak aspoň komisiu by sme mohli donútiť, aby kontrolovala to, že či členské štáty dodržiavajú to, čo už majú, na čo už legislatívu majú, keď nie sú ochotné to robiť same. Predseda, ďakujem pekne, pani Ernst. Ernst. Ďakujem pekne. Chcela by som sa ešte vrátiť k argumentom národných parlamentov, eh, ktoré sme si vypočuli. A myslím si, že je dôležité, a chcela by som e, ešte raz e, smerovať moju prozbu e, v tomto hľade na zástupkyňu rady, aby sme teda preskúmali aj tie argumenty, ktoré sú pozitívne a ktoré boli vyhodnotené inými krajinami ako pozitívne, aby sme teda dokázali takýmto spôsobom podporiť túto iniciatívu. Možno by ste sa vedeli vyjadriť takýmto argumentom. Ide teraz o dve veci, ktoré si vyžadujú objasnenie E, Nebudem hovoriť o sociálnom zabezpečení, to budeme hovoriť neskôr. Najskôr treba sa e, zjednotiť na cieli. Čo vlastne má upravovať táto smernica, o čo tu má ísť, to musí byť jasne zadefinované. A tu konštatujem, že sezónni pracovníci, vo všetky, e, sezónni pracovníci sú prítomní vo všetkých členských krajinách a všetci ich chcú. Samozrejme, tá miera tej potreby je individuálna Takisto konštatujem, že sú predmetom eh, najhoršieho vykoristovania a nielen Lozane, tam, kde som bola, ako talianský kolega, ktorý už o tom spomínal, nie, čiže nie, nie len tam sa to deje. Tento fenomén je spoločný pre mnohé krajiny, naozaj eh, veľmi nepríjemné vykoristovanie a musíme zabezpečiť, aby tie národné eh, úpravy boli, boli lepšie, aby sme zabezpečili pozitívnejšie fungovanie takýchto národných úprav, lebo to tak nebolo doposiaľ. Práve tá národná úroveň, a teraz to poviem troška tvrdo, zlyhala a teraz to dať na európsku úroveň a uvažovať nad tým, akým spôsobom môžeme nastaviť e, spoločné úpravy, pretože všetky krajiny majú deficity v tejto oblasti. Považujem takéto snaženie za chválihodné a preto my podporujeme e, úpravu na úrovni EÚ, pretože musí ísť o rovnosť e, príležitosti. Ide o samozrejme mzdu, pracovné podmienky a takisto aj zdravotné zabezpečenie. A pokiaľ ide o skeptikov, ktorí sú tu v pléne, prečo by to vôbec bolo dôležité a prečo to možno nie je pre niektorých dôležité, ide aj o sociálny zmier. Je to veľmi dôležité spolu sociálneho zmieru v jednotlivom členskom štáte, aby boli vytvorené vhodné a efektívne pracovné podmienky pre týchto ľudí. A to si myslím, že je veľmi dôležitý argument. Druhá vec, aký by mal byť cieľ e, zmenšiť, zmierniť tú ilegalitu. Takže urobme niečo pre Boha. Naozaj skúsme to využiť na to, aby sme mieru nezákonnosti znížili. Ja súhlasím s tým, že budem na tomto participovať a podporím to, čo povedal pán Moraes. Horizontálne riešenia, tam, kde sú možné, tak tie musíme podporiť a musíme ich zužitkovať. Tieto oba aspekty sú dôležité, keď hovoríme o stanovení cieľu. A druhá vec, ktorú musíme objasniť, sa týka toho, čo je vlastne sezónna práca. E, pripomeniem, aké argumenty boli spomenuté. Sezónna práca musí e, byť prácou v obmedzenom časom období 6 mesiacov, 3 mesiace, 8, 12. To je na diskusiu. Čo je vlastne sezónna práca? od čo to chceme odvinúť. Chceme to, aby sa to odvíjalo od času, chceme, aby sa to odvíjalo od dodatočných prác, ktoré za iných okolností už nikto iný nespraví v tomto členskom štáte, či nikto ich nechce robiť. Na to sú dobrí sezónni pracovníci. Musíme teda pomenovať, že toto máme na mysli pod pojmom sezónna práca. Nechcem to nejakým spôsobom hodnotiť. Ďalšia otázka. Alebo sú to v princípe práce, ktoré si nevyžadujú nejakú veľkú kvalifikáciu alebo zručnosti takže musím povedať, že toto je ono alebo nie. Alebo nemôže mať sezóna práca aj trvalý charakter. Zamestnávateľia práve majú záujem na tom, aby ľudí spolahlivých, ktorí sa overili za posledné obdobia, aby ich dokázali opätovne použiť a zamestnať. Čiže tu musíme mať jasnú právnu úpravu, ktorá povie, čo tým chceme, čo tým myslíme, lebo ináč e, myslím, že e, to bude veľmi prekérne. Náš hlavný záujem eh, je na tom, aby sme vytvárali eh, dôstojné podmienky pre týchto zamestnancov, ktorí nám naozaj niečo prinášajú, ktorí tvoria pridanú hodnotu a ktorí samozrejme eh, musia byť aj predmetom sociálneho zabezpečenia, musia odvádzať sociálne príspevky a takisto sa na nich musí vzťahovať istým spôsobom aj dôchodkové zabezpečenie. Ale to si vyžaduje diskusiu ďalšiu, ale najskôr si ale treba ozrejmiť ciele. A myslím si, že tým podnetom sú aj udalosti napríklad, na takéto uvaženie sú aj e, veci, ktoré sa udeli napríklad v Taliansku a ktoré môžeme ľahko zažiť aj v iných členských krajinách. Ďakujem. Now... Ďaká. No, predseda. Teraz dám slovo pánovi Kamilovi Greckému, ktorý zastupuje Alžírsko za magrebskú delegáciu, ktorá je súčasťou tejto rozpravy. Pán Grecky. Merci, monsieur le président. Euh, je salue, mesdames et messieurs. J'ai écouté... Ďakujem pekne, dámy a páni. Pozdravujem vás. Počúval som diskusiu tohto výboru. Prečítal som si aj návrh správy návrh legislatívy a v podstate prečítal som si o tomto veľmi veľa a k tomuto môžem povedať toľko, že sú tu dve veci, ktoré ma, ma napadli. Teda prvá vec je, že Európa sa obáva alebo má obavu o pracovné podmienky alebo stará sa o pracovné podmienky sezónnych pracovníkov, či už sú to súčasní či budúci pracovné podmienky, bývanie, Mm, zdravotníckého starostlivosti a osobitne možnosť toho, že na konci sezóny alebo po vypršaní kontraktu, čo sa s nimi stane. Ja som nevidel žiadne vyjadrenia e, e, o tom, čo sa deje, ani v tomto dokumente, ani v tom, čo povedali ľudia. A keď hovoríme o problémoch našej oblasti, predovšetkým Alžírska, odkiaľ pochádzam, tak niekoľko informácií alebo možností diskutovať bilaterálne s tými krajinami a akým spôsobom by sme mohli prispieť, pomôcť tejto oblasti, poukázať na to, že táto práca je sezónna, ale zároveň akým spôsobom môžu aj príjmacie krajiny e, využiť pozitívne e, túto prácu. Či by ste mi mohli dať aj niekoľko detajlov, E, v oblasti pomoci alebo plusov pre tretie krajiny, že by e, to znamenalo zníženie ich chudoby. Ja nemám nejaké priame informácie, ale v každom prípade predovšetkým táto smernica by nemala ísť s tým smerom, e, tak ako sa to deje v niektorých krajinách, že dochádza k takému úniku mozgov v niektorých krajinách, pretože Vieme, že v niektorých krajinách členských štátov EÚ majú nedostatok niektorých profesí a potom my takýmto spôsobom trpíme únikom mozgov e, ľudí, ktorí sú kvalifikovaní s veľkým úsilím, e, sme ich pripravili. Napríklad v mojej krajine e, percento z rozpočtu, ktoré ide na vzdelávanie a výchovu, tak je najvyšším v našej oblasti, ale keď máme potom takýto únik mozgov, tak e, tam nie je tá rovnováha, ten win-win, že aby mali z toho získali aj jedna, aj druhá strana. A mali by sa uzavrieť také dohody, ktoré budú výhodné pre obe strany. To je náš príspevok a ďakujem jednak pán predseda, že ste nás pozvali na túto schôdzu. Ja v Euromede budem spoluspravodajcom k téme cirkulácia osôb a samozrejme som k dispozícii pre akékoľvek iné otázky. Ďakujem, hovorí pán predseda. Mali sme teda dosť e, intenzívnu diskusiu s vysokou účasťou rečníkov. Teraz by som dal na slovo komisii pani Schmidt. Chceli by ste sa k tomu vyjadriť po tom, čo tu bolo povedané? Ďakujem. Veľmi stručne Dve poznámky k štatistickým údajom. My sme dali niekoľko informácií o dopadových štúdiách a urobili sme aj novú štatistiku, anketu v členských štátoch, aby sme mali odhady a podľa nich je viacej ako 200 tisíc štátnych príslušníkov tretich krajín, ktorí sú sezónnymi pracovníkmi v roku 2008 v Španielsku 24 800, Švedsku, 7 250, v Taliansku ich bolo tiež veľa. Takže máme samozrejme nejaké štatistické údaje, ale máme ich len od členských štátov. Ide o nelegálnych pracovníkov, a pre tých tieto čísla je veľmi ťažké získať a pravdepodobne tie čísla, ktoré máme, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sú podcenené v porovnaní so skutočnosťou. Ešte by som sa snažila odpovedať na otázku toho, či potrebujeme smernicu v tejto oblasti. A ja si myslím, že by sme imigráciu mali chápať ako fenomén, ako celok potrebujeme koherentný prístup a viackrát sa tu spomenul Štokholm, azylový pakt a balíček a tak ďalej. A je dôležité ukázať, že Európa nie je len zatvorenou Európou, ktorá bojuje proti nelegálnej imigrácii, ale že je e, otvorená migrantom, ktorí použijeme, ak sú kvalifikovaní, a tam už máme smernice, ktoré som spomenula, ale aj pre tých pracovníkov, ktorí možno nie sú až tak kvalifikovaní. A tu by som tiež odpovedala predstaviteľovi Magrebu. Otázka toho, že by títo, čo by mohli títo pracovníci priniesť eh, krajinám pôvodu, hoci ide o týchto pracovníkov, ktorí sú menej kvalifikovaní, nejde tu tak o únik mozgov, ale ak pracujú v cestovnom ruchu alebo v palnohospodárstve, hospodárstve, tak rozhodne môžu prispieť tým, že tie praktické skúsenosti a vedomosti, ktoré získajú v EÚ a keď sa vrátia do krajín pôvodu a tam ich môžu aplikovať, tak to môže byť prínos z našej strany. Táto smernica dáva otvorený priestor a dosť flexibility členským štátom ale uvažuje o prísnych podmienkach, pokiaľ ide o kritériá priateľnosti a pokiaľ ide alebo o povolenia vstupu a tiež e, jej cieľom je, aby sme nejakým spôsobom nenarušili e, rovnováhu v migračných tokoch. A nezabúdajme, že ide o časť populácie, ktorá je veľmi zraniteľná, a veľmi často vykorisťovaná a preto musíme e, myslieť na to, že aj my máme podiel na ochrane týchto pracovníkov na našich územiach. Ďakujem pani Rajez, belgické predsedníctvo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Nemám už veľa čo dodať môžem ubezpečiť pre pokračovanie prác, že všetky tie obavy, ktoré sa tu vyjadrili, sú rovnaké ako v rade. Ako v prípade každého nástroja, ten prvý reflex je porovnávať iniciatívu komisie s národnou praxou a s platnou národnou legislatívou ale v následnej etape a po, opato, po opätovnej analýze textu a po všetkých tých komentároch, ktoré som si tu vypočula, ktoré predložím v rade, tak určite sa nám podarí dosiahnuť kompromisný text, ktorý by bol priateľný pre všetkých. Ďakujem za pozornosť. Get back to rapporteur, Mr. Moraes, to... Tak teraz dáme slovo pánovi spravodajcovi Moraesovi, aby uzavrel túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi ďačný kolegom za veľmi premyslené príspevky e, k tomu, čo bude naozaj veľmi zložitá, ťažká práca prečo to bude ťažké. Je to jasné už aj z toho, čo tu bolo povedané z niektorých eh, vašich príspevkov 3 až 5, eh, pretože bolo to, čo z neho vyplýva, je jasné. Tak povedzme ešte raz jasné, že prvýkrát už vlastne pred 11 rokmi začali diskutovať o skupinách legálnych migrantov, že potrebujeme nejaký nástroj pre toto a nič sa neudialo. Čiže je jasné, že keď pristupujeme k týmto, k tomuto Eh, tomuto vecu sektorálne, to, to, to, najprv pobyt a podobne, teraz sezónne prácu, jednoducho bolo jasné, že dojde k, k prelomu a jednoducho potreb, je jasné, že potrebujeme spoločné pravidlá a musíme ich nejakým spôsobom sa k tomu dostať, ale s príspevkou pána pána Pipo, pána Pipo, a iných eh, musíme, to boli otázky pragmatické, áno, postačí 6 mesiacov, je to dosť, nie je to dosť, musíme o tom detálne diskutovať, ale bolo jasné, že tu bude určite politický boj, je tu veľa politickej citlivosti v tomto a musím povedať, že každý členský štát, ktorý tu hovoril o subsidiarite, eh, v podstate väčšina akceptoval, aj keď povedala o subsidiarite, hovorila, že tu, ten, eh, že tu je, je také niečo potrebné, pretože členské štáty samostné neochránujú dostatočne sezónnych pracovníkov, rečníkov, tak ako tu bolo povedané. A v podstate je to pre Európsku úniu trapné, lebo nikto nič neimplementuje poriadne a právne systémy v rámci EÚ sú rôzne. A výsledkom tohto všetkého, ako povedal aj kolega z Makrebskej delegácie, medzi sebou nemáme celkovo jednu spoločnú politiku medzi nami a rozvojovými krajinami. A nové krajiny chcú uh, takýto vzťah, chcú, aby to bolo regularizované, pretože by potom bude mať problém s tou nelegálnou migráciou. Čiže je jasné, že to bude návrh, ktorý bude E, klas veľké výzvy, ale keď sa pozriete na ten návrh, máme k tomu aj dopadovú štúdiu, vypracovala celá komisia, ja viem, že on je skúsený e, poslanec, ale neveríme žiadne dopadové štúdie, ale môžeme to zlepšiť. Máme to, dívali sme sa aj na e, to, čo sa doteraz udialo, pozrieme sa na tých 11 rokov, čo je za nami, koľkokrát sme sa snažili už nejakým spôsobom regularizovať to. Takže je to naozaj tvrdá výzva, ale jednoducho raz to musíme prelusknúť. A dôležité je, aby sme mali, aby sme mali dobrý, odôvodnený balík. Ja, ja viem, že to bude ťažké, hovoril tu aj pán Lambert e, o e, sociálnom zabezpečení, e, treba zadefinovať, čo presne je sezónna práca, čo je presne sezónny pracovník. Čiže keby sa nám podarilo to, tieto veci zadefinovať, potom by sme možno že pochopili, že preč, a možno, že by sme získali aj väčšinu členských štátov, ktoré by si možno mysleli, že to nakoniec je dobrý nápad ospravedlňujem sa za to, že teraz poviem nasledovné, ale aj možno, že v rámci našej politickej skupiny budú určité um, trenice, tam budú do toho všetci zasahovať odbory, podniky a tak ďalej. No, to všetko bude vyvolať určité napätie, to je jasné, pretože budeme poprvýkrát hovoriť o, o legálnej migrácii pre nekvalifikované práce a vlastne, keď hovorím o takýchto ľuďoch, vždy tam dochádza k ťažkostiam pri diskusie, pretože toto sú veci, ktoré sú veľmi citlivé, a občania to vnímajú veľmi citlivo. Takže ja som rád, že sme si počuli dnes e, kolegov a musíme mať e, veľmi vyspelú diskusiu o tom, čo je sezónny pracovník, čo je sezónna práca a a z vašich príspevkov už bolo jasné, že ste povedali, že e, chápete, že toto je akási nová fáza, do ktorej vstupujeme aj po Lisabonskej zmluve. Takže všetci chápame, že e, je to diskusia zložitá, ale musí to byť na vysokej úrovni táto. A čím viac sa to diskusia bude prebiehať, tým menej obáv bude e, na tejto ceste. Takže by som požiadal členské štáty, aby z mali otvorenú mysel, aby sa na tento návrh dívali tak, ako je. A určite vo svojej správe uvediem aj mnohé z tých obáv, ktoré boli tu vyjadrené. Ale ja napokon som po dnešku ešte optimistkejším, než som bol predtým. A keď e, mnohí ľudia ma varovali, že to bude tvrdé a že to bude ťažko predať takúto vec, e, a ja viem, že to bude ťažké, ale ja by si myslím, že cesta predsa nájde. Ďakujem. Thank you. Predseda, ďakujem pekne, pán Moraes. Takže ďakujeme vám všetkým aj účastníkom tejto zaujímavej rozprave. Myslím si, že môžeme teraz pokračovať ďalej, tak ako sme predpokladali. E, ešte na túto tému budeme diskutovať e, viacerokrát k tejto téme, ale ako vieme, bod číslo 8 bol odložený, takže prejdeme k bodu číslo 9. Ja by som chcel využiť teraz e, predsedu pani Hennis e, Plešert. Tešíme, že ste tu, e, bývalá predsednička výboru LIBE. Tešíme sa, že ste tu dnes s nami. A my prejdeme k bodu číslo 9. Budeme mať spoločnú rozpravu Vieme, že ešte dostáva niekoľko minút do tejto spoločnej rozpravy, ktorá sa bude týkať eh, návrhu odporúčania, ktorá sa bude týkať eh, troch eh, dokumentov, ktoré sa týkajú Lichtensteinska. Spravodajkyne pani, pani prosím vás pekne, môžem dať vašu pozornosť alebo prosím, poprosím tých, ktorí chcú odísť, tak prosím pekne odchádzajte v tichosti. Pani Holmajer, pán Coelho a pán Van Kapp sú spravodajcami týchto troch eh, materiálov, ktoré sa týkajú Lichtensteinska. Takže dáme im slovo, aby predstavili svoje návrhy a potom budeme mať eh, možnosť rozpravy a potom eh, musíme povedať, že termín na predkladanie návrhov, spodobujúcich návrhov k návrhu legislatívneho uznesenia je určený na 6. decembra. Žiadne pozornice návrhy nebudú pred, už prijaté k tzv. operačnému odseku, e, ktorý hovorí e, v tomto dnešnom prípade, že parlament súhlasí so závermi protokolu už e, tejto uzavretej zmluvy. Takže môžeme si vypočuť teraz spravodajcov. Vidím, že pán Busutil zastupuje pani Holmajer. Pán Busutil, máte slovo, nech sa vám páči. Then Mr. Coelho first. Najprv ide pán Coelho, alebo pán Van de Kapp. Kto chce, to ide prvý, ako chcete. Jens. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o Schengen, Tam situácia pri týchto dvoch správach je dosť jednoduchá. Očakávame všetci, aby e, keď sa Švedsko dostane e, do Schengenu, ale to by vyriešilo aj situácie Lichtensteinska, ale k tomu nedošlo, pretože niektoré členské štáty predložili niekoľko otázok a výhrad a preto sme počkali na e, niekoľko času a Švédsko a Nemecko predložilo predovšetkým problémy daňových e, únikov. Lichtensteinsko má menšie úzeum, pardon, je <laughs> menšie územie, a teda tam e, samozrejme nebol až takýto problém a pokiaľ ide o hranice, tak my bez pochyby sme toho názoru, že Lichtensteinsko môže vstúpiť do Schengenu. Určite viete, že také krajiny ako Norsko alebo Island, ktoré nie sú síce súčasťou EÚ, ale sú v šengenskom priestore. A tu ide o to, aby sme tento postup začali, aby sa začalo s analýzou a vyhodnotením Schengenu. To by znamenalo, že treba zistiť, overiť, či Lichtensteinsko rešpektuje všetky šengenské kritéria a ja nemám žiadny dôvod pochybovať, že by tieto kritéria nesplňali a nerešpektovali v súvislosti so Schengenom, ale v každom prípade ide o to, aby Európsky parlament dal eh, svoje schválenie, svoje áno, aby tento postup eh, analýzy a hodnotenia začal. A ja súhlasím s tým, aby sa tak stalo. Teraz pán Van de Kamp. Pán Bozutel, ďakujem pekne. Ja som Monika Holmajer, ale samozrejme nahrádzam ju v rámci tejto rozpravy. Budem hovoriť o uzatvorení protokolu o pristúpení Lichtensteinsku, Lichtensteinska. Pán Holmajer podporuje eh, takúto dohodu, pokiaľ ide o pristúpenie k dohode medzi EÚ a teda pristúpenie k Dublinu. Hovorí, že je to treba privítať a že je to nevyhnutné logicky eh, ako krok vpred. Jej stanovisko je teda pozitívne. Víta závery tohto spisu. Pomerne dlho to už je vec, ktorá nebola doriešená a preto podporuje závery tohto protokolu a aj uzavretie tohto protokolu. Je to prirodzený krok, ktorý e, vyplýva z uzavretia rokovaní a fakt, že parlament, mysle Lisabonskej zmluvy má právomoc súhlasu v tejto veci, to samozrejme znamená, že e, musíme my poskytnúť práve tento náš súhlas. Toľko z mojej strany ešte e, jedna osobná pripomienka, ak budem môcť, a to aj predznamenáva nadchádzajúce vystúpenie pána Pande Kampa v ďalšej agende. Je pomerne ironické, že vedieme rozprávu o tom, že zahrnieme Švajčiarsko do istých dohôd EÚ, nakoľko táto diskusia prichádza alebo rozpráva po e, referende minulý týždeň o Švajčiarsku. Otvárame tu priestor pre Švajčiarsko, aby robili veci spolu s nami a v súlade, v súčinnosti a reakcia, ako, s sa stretávame od tejto krajiny, je úplne inou reakciou, ako keď si porovnáte výsledok e, niektorých e, všelodobých hlasovaní, ktoré sa dejú v tejto krajine. Čiže bolo by troška nelogické, keby sme neviedli isté znepokojenie, e, pokiaľ ide o výsledok niektorých referent v Švajčiarsku, ktoré neotvárajú priestor spolupráci, skôr naopak zatvárajú. Ďakujem, pán Buzutil. Berieme na vedomie aj tieto pripomienky a odozdáme slovo pánovi Fan Kampovi. <laughs> geef u even gelegenheid om aan het Nederlands eh, te wennen. Eh, na... Áno, ďakujem pekne. Teraz si môžete vypočuť aj holandčinu. Po týchto vynikajúcich eh, predrečníkoch by som aj ja chcel spomenúť niektoré pripomienky v súvislosti s tým návrhom, ktorý riešim ja. Krajiny, ktoré sú tu menované, pristúpili k dohovoru šengenskému a tým pádom sa stali súčasťou vonkajšieho vonkajšej hranice, alebo teda fondu vonkajšej hranice a nejakým spôsobom odvádzajú svoj príspevok k Schengenu. Rokovania boli uzatvorené v marci 2010. Lisabonská zmluva, ako viete, vstúpila do platnosti 1. decembra 2009 a Európsky parlament teraz musí explicitne poskytnúť svoj súhlas. Chcem apelovať na to, aby sme skutočne dali takýto súhlas. Som uzrozumený s pristúpením týchto krajín k šengenskému priestoru. Samozrejme, všetci sme vzali na vedomie to, čo povedal môj predrečník v súvislosti s referendum, ktoré sa uskutočnilo vo Švajčiarsku. Ja chcem na to poukázať. Ďakujem. Ďakujem, teraz otváram rozpravu. Dosprava pani Keller. Like whether... Takhle, ja by som chcela len vedieť, či niekto v tejto miestnosti má nejakú predstavu o tom, aké dôsledky môže mať tento, toto referendum pre Švajčiarsko pretože to bude znamenať toľko, že európske krajiny budú vysielať späť ľudí do Švajčiarska, ak bod vstupu bolo Švajčiarsko a keď budeme automaticky posielať späť cudzincov, ako mám, neviem, ako mám klasifikovať týchto cudzincov? Tak neviem, či to nejakým spôsobom nevyvoláva možnosť toho, že to nebude spadať do toho nenavracania um, cudzincov a teda do princípu non-refoulement. Čiže to neohrozí túto, tento princíp. Ďakujem pekne, pán Estiu. Ďakujem, pán predseda. Ja ako cenový spravodajca za socialistov a demokratov Môžem, musím povedať, že podporujeme stanovisko spravodajcov a považujeme to len za prirodzené, že tejto, týmto správam dáme pozitívnu odpoveď. Predseda, nevidím nikoho, že by sa niekto ešte hlásil. Možno by sme si mohli vypočuť ešte komisiu, prípadne, ak komis, zastupca komisie by sa chcel ujať slova. Nie, nechce, dobre. Ani belgické predsedníctvo nechce. Yes, Keller again. Pani Keller, nech sa páči. Len či by komisia alebo rada mohli odpovedať na moju odpoveď, e, otázku, či majú nejaké fakty k tomuto mojej otázke. The commission would like to reply right on the spot or maybe... Komisia by chcela odpovedať alebo ponechá tú odpoveď na inokedy? To by ste radšej urobili? Takže zaznamenali ste si požiadavku pani Keller k tomuto postupu môžete poskytnúť písomnú odpoveď. Odpoveď komisie, áno, my vám poskytneme odpoveď. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Žiadne ďalšie otázky? Myslím, že týmto sme to vybavili. Pravodajca, chce niekto niečo? Dobre, tak je to momentálne všetko, pretože pokiaľ viem, tak sme sa dohodli na tom, že po predstavení eh, návrhu odporúčania Máme termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to je 6. decembra, vypomínam vám ešte raz, do 12. ...6. december na predkladanie návrhov. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v práci zajtra o 9. Ďakujem.